Príjemné popoludne, drahí kolegovia, kolegyne, dámy a páni. Vítajte na schôdzi nášho výboru. Dnes tu máme pána Petra Žigu, ministra hospodárstva Slovenskej republiky. Ďakujeme pekne, že ste tu s nami, pán minister. Dovolte mi ešte na úvod našej schôdze poskytnúť pár informácií. Ospravedlňujem sa, ale taký je bežný postup, že ja informujem kolegov z Európskeho parlamentu o niektorých dôležitých veciach. Poprvé, ak nie sú nejaké ďalšie pripomienky, tak program schvalujeme bez akýchkoľvek zmien. Sú nejaké pripomienky k programu? Pokiaľ ide o tieto tri poldne, ktoré nás čakajú. ak sú nejaké, teda, teda tie zasadnutia končia zajtra o pol siedmej, žiadne pripomienky, takže program je schválený. Teraz oznámenia predsedu, dve z nich. Označovanie energetickej účinnosti, alebo teda kolega Tamburáno, to bolo postúpené naspäť na ITRE z dôvodu rokovaní v rámci neformálneho trialógu e, na rade. E, týka sa to aj správy, ktorá bola schválená na plenárke minulý týždeň v Štrásburgu tým zodpovedný za rokovania by mal byť vedený samotným spravodajcom. A predsedníctvo celého trialógu bude mať predseda výboru. A samozrejme potrebujeme mať aj zastúpených tieňových spravodajcov. Ja teda budem predsedať trialogu. Pán Tamburáno bude viesť ten tým, ktorý bude zodpovedný za vyjednávania, za rokovania spolu s tieňovými spravodajcami. Druhá vec, ITER, rozpočtové absolutórium, rok 2014, výbor pre rozpočtovú kontrolu zorganizuje diskusiu s komisárom Kanietom, pokiaľ ide o proces absolutória za rok 2013 pre ITER. Diskusia sa uskutoční štvrtok, 14. júla o 9. ráno, všetci poslanci ITRE sú pozvaní osobitným spôsobom. Nám teda bola odoslaná osobitná pozvánka. My sa môžeme zúčastňovať zasadnúť akékoľvek výboru v rámci parlamentu, čokoľvek si želáme, chceme. Môžeme sa rozhodnúť aj ísť tam, byť prítomní. Tentokrát výbor pre rozpočtovú kontrolu nám zaslal osobitné pozvanie. Nakoľko sme výbor, ktorý je gestorským výborom v otázkach ITER, sme zodpovední za ITER. To bude vo štvrtok o 9. Pozvaní sú teda všetci poslanci z výboru ITRE. Poslanci dostali dodatočné informácie mailovou formou. Takže ak ste pripravení vypočuť si kolegov z výboru pre rozpočtovú kontrolu, respektíve ak chcete vystúpiť, pretože je to úplne, úplne možné vystúpiť, aj naše výbory majú priestor vystúpiť. E, toľko informácie z mojej strany. Sú nejaké pripomienky z vašej strany? Nie, nie sú, tak prejdeme na bod číslo 3 v rámci nášho programu. Predsedníctvo Rady Európskej únie návšteva slovenského ministra hospodárstva Petra Žiga. Ďakujem pekne, že ste prišli. To je prvá schôdza výboru ITRE po 1. júli, po začiatku predsedníctva. A ste tu prítomní úplne na začiatku našej úplne prvej, prvej schôdze počas vášho predsedníctva. Pán Žiga má titul doktor filozofie. Nie. Zodpovedný za malé a stredné podniky, je inžinierom a inžinierské vzdelanie, teda PHD. A on bude zodpovedný za nasledovné veci počas slovenského predsedníctva. Rámec pre označovanie energetickej účinnosti, európske štatistiky, pokiaľ ide o ceny zemného plynu a elektriny, zabezpečenie e, bezpečnosti dodávok plynu v oktobri sa to uzavrie, potom prejdeme hneď k trialogu. Výmena, mechan, e, teda mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje medzi členskými štátmi a tretími krajinami v oblasti energetiky. Ale samozrejme tam spadá aj stratégia v oblasti LNG, skvapaleného zemného plynu a stratégia vykurovania a chladenia. Aj to sú veci, ktoré e, bude riešiť slovenské predsedníctvo pod vedením pána Žigu. My sme naplánovali 90 minút na túto rozpravu. Keby som vás teraz mohol poprosiť, pán minister, aby ste začali vašim prejavom. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much for your kind words, Mr. Chairman. Ďakujem pekne za milé slova, pán predseda. Drahí poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, je mi veľkou cťou byť tu dnes pred vami a prezentovať vám, predstaviť program prvého slovenského predsedníctva Rady Európskej únie. Po 12 rokoch členstva v EÚ má Slovensko tú čest e, a príležitosť viesť Radu Európskej únie. Sme si vedomi mimoriadnej dôležitosti skvelých vzťahov s Európskym parlamentom a sme pripravení spolupracovať s vami na všetkých dôležitých spisoch, agendách, ktoré budú predmetom diskusie a ktoré budú predstavené v blízkej budúcnosti. Dnes by som vám rád predstavil celkové priority slovenského predsedníctva a potom konkrétne hlavné témy eh, na poli energetiky a konkurencieschopnosti. Toto sú tie moje hlavné priority, tým, že som ministrom hospodárstva Slovenskej republiky. Moji kolegovia, ministri, ktorí sú zodpovední za oblasť telekomunikácií a vzdelávania a výskumu budú informovať o našich prioritách v agende e, pre telekomunikácia a výskum neskôr v rámci dnešného dňa a zajtra. Slovensko, Slovensko sa ujíma svojej úlohy predsedníctva v rámci veľmi pohnutých časov, keď EÚ sa borí s mnohými internými a vonkajšími alebo vnútornými a vonkajšími výzvami. Nedávne hlasovanie e, britskej populácie nám ukázalo, že dôvera európskych občanov, projekt EÚ bola výrazným spôsobom podkopaná. Je nevyhnutné, aby Únia opäť získala dôveru ľudí a aby sa sústredila na riešenia, ktoré prinesú dlhodobý výhľad pre európsky projekt. Preto slovenské predsedníctvo má v úmysle pokračovať v tých pozitívnych skúsenostiach a sústrediť sa na agendu, ktorá zníži existujúce prekážky medzi členskými štátmi. Slovenské predsedníctvo sa bude snažiť o pragmatizmus, budeme sa snažiť prekonať fragmentáciu a budeme sa sústrediť na ľudí. Na to, aby sme dosiahli tieto ciele, rozhodli sme sa sústrediť na štyri principiálne priority. Posilniť európske hospodárstvo, po druhé zmodernizovať a rozšíriť jednotný vnútorný trh v oblastiach ako energetika, digitálne hospodárstvo, digitálna ekonomika. Ďalej po tretie pracovať smerom k, k udržateľnej migrácii a azylovej politike a po štvrté posilniť globálne angažovanie sa Európy. Ja skutočne verím, že naša efektívna spolupráca výrazným spôsobom prispieje k implementácii týchto priorít. Teraz by som sa rád sústredil na energetickú úniu a dôsledku to aj na otázky, ktoré sa týkajú konkurencieschopnosti. Teraz energetika. Z môjho pohľadu predstavuje politika v oblasti energetiky dôležitú oblasť spoločnej práce a dohod Všetci každodenne spotrebujeme energie bez toho, aby sme si toho boli dokonca vedomi. Preto bezpečné, prístupné, dostupné teda a udržateľné dodávky energii sú nevyhnutné z pohľadu pohode a pohody našich domácností, konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a ekonomického rastu. Rok 2016 bol označený ako rok naplnenia energetickej únie a našim cieľom je spoločne tento cieľ dosiahnuť, teda naplniť ho. Nadvezujúc na skvelú prácu holandského predsedníctva a v súlade s pracovným programom komisie, budeme pracovať aj my na dôležitých návrhoch, ktoré súvisia so všetkými piatimi vzájomne sa podporujúcimi, potvrdzujúcimi sa rozmermi energetickej únie. Budeme sa snažiť posilniť solidaritu a dôveru. Budeme patričným spôsobom diskutovať o opatreniach, ktoré sú nevyhnutné na oduhlíkovanie, alebo teraz na to, aby sme dosiahli znížený podiel uhlíka v rámci našich eh, hospodárstiev E, nákladovo účinným spôsobom, zatiaľ čo sa budeme snažiť zlepšiť energetickú efektívnosť a konkurencieschopnosť a takisto budeme sa zaoberať e, rozvojom medzinárodných vzťahov v oblasti energetiky. Slovenské predsedníctvo bude viesť rokovania otvoreným a spravodlivým spôsobom, rovnovážnym prístupom, pokiaľ ide o tri piliere energetickej politiky EÚ. teda tie ciele a zásady energetickej únie boli podporené aj radou pri viacerých príležitostiach. V tomto ohľade skutočne vítame neustálu podporu a aktívnu úlohu Európskeho parlamentu a dúfame, že sa bude ďalej angažovať. Máme viaceré dôležité zložky, ktoré sú pred nami a komisia ešte stále chystá sa zverejniť ďalšie dôležité spisy tento rok. Slovenské predsedníctvo sa bude snažiť dosiahnuť čo najviac pokroku vo všetkých týchto dôležitých spisoch, zložkách. Skôr ako budem tie konkrétne priority prezentovať, chcel by som poznamenať, že sme potešení, že trialog 15. júna 2016 dosiahol plnú politickú dohodu, ktorú podporil aj Koreper 1 22. júna 2016. Takisto e, v mene našich predchodcov, v mene predchádzajúceho predsedníctva Holandska chceme vyjadriť e, vďaku e, spravodajkyni pani Kapel a tieňovým spravodajcom a všetkým účastníkom v rámci tejto skvelého príkladu vysoko účinnej medziinstitucionálnej spolupráce. Dovolte mi teraz v krátkosti zhrnúť naše úmysly v jednotlivých oblastiach. Rada schválila svoj všeobecný prístup k návrhu revízie legislatívneho rámca pre označovanie, energetické označovanie v roku 2015 počas luxemburského predsedníctva. Vítame mandát, ktorý dostal spravodajca a domnievame sa, že nám umožní dosiahnuť rýchly kompromis s pridanou hodnotou tak pre občanov, ako aj odvetvie priemysel. Komisia prijala tzv. balíček plynovej bezpečnosti, ktorý obsahuje dva legislatívne návrhy o bezpečných dodávkach plynu a o medzivládnych dohodách v oblasti energetiky v tohto, tomto februári tohto roku. Sme si vedomi ambícií Európskeho parlamentu a vítame vymenovanie oboch spravodajcov, a teda aj udelenie tých eh, správ pre týchto spravodajcov, nakoľko bezpečnosť dodávok energií je eh, prioritou v rámci našej agendy. Pokiaľ ide o medzivládne dohody v oblasti energetiky, tak všetci súhlasíme s potrebou zvýšiť súlad so legislatívou EÚ a zvýšiť transparentnosť. Avšak diskusie na rade ukázali rozchádzajúce sa názory ohľadom toho, ako dosiahnuť takýto súlad a zvýšenie transparentnosti. Každopádne holandskému predsedníctvu sa podarilo vypracovať kompromis, ktorý vyústil do schválenia všeobecného prístupu na úrovni rady v júni 2016. Ja považujem takýto kompromis, ktorý vychádza z ex ante posúdenia medzivládnych dohôd v oblasti plynu, plynárenstva, ako mimoriadný krok vpred v porovnaní s so existujúcim systémom a tak ho treba aj vnímať. Bezpečnosť dodávok plynu ešte stále je problémom vo viacerých regiónoch EÚ revidované nariadenie prináša viacero otvorených otázok, ktoré si ešte vyžadujú doladenie pozícií na úrovni rady. To zahrania aj uplatňovanie zásady solidarity a regionálnej spolupráce, ako aj transparentnosť plinárenských zmluv alebo zmluv o dodávkach plynu. Tešíme sa na konštruktívnu diskusiu s Európskym parlamentom v týchto veciach. Našim cieľom je vstúpiť čo najskôr do rokovaní. Pokiaľ ide o spisy alebo veci, ktoré sa týkajú energetickej účinnosti, ktoré majú byť zverejnené na jeseň, plánujeme zorganizovať prvú výmenu názorov na rade a takisto uskutočniť diskusiu o politike na úrovni Rady pre energetiku a, a telekomunikácie v decembri. Dôležitý balíček návrhov o správe riadenia energetickej únie, o obnoviteľných energiách a o novom nastavení, o New Market Design, tie pravdepodobne budú zverejnené až ku koncu nášho predsedníctva. Tým pádom to bude na kolegoch z TRIA, a teda z Malty konkrétne, aby zorganizovali diskusiu v týchto veciach, ktoré sú ktoré ja považujem za mimoriadne dôležité z pohľadu budúcej energetickej politiky EÚ. Každopádne budeme sa snažiť vydlažiť cestu pre takéto diskusie, tak ako bolo dohodnuté v rámci programu TRIA. Naši holandskí kolegovia uskutočnili diskusie o novom nastavení trhu a budú diskutovať o otázkach riadenia trhu na neformálnej rade pre energetiku zajtra v Bratislave. Pri tejto príležitosti budeme diskutovať aj o cenách za energie a nákladoch, ako aj energetickú bezpečnosť v kontexte stratégie EÚ pre skvapalnený zemný plyn. E, som vám vďačný, pán predseda, že ste aj vy prijali pozvánku vystúpiť na tomto podujatí v Bratislave. Energetická únia sa týka, alebo je aj o lepšej spolupráci tak medzi regiónmi v rámci EÚ a našimi globálnymi partnermi. Chceme diskutovať o tom, ako posilniť naše vzťahy s významnými e, výrobcami energií, čo nám pomôže zvýšiť energetickú bezpečnosť. Takisto budeme venovať pozornosť oblasti juhovýchodnej Európy a krajinám energetického spoločenstva. Dôležitosť tohto regiónu bola počiarknutá aj nedávnom vyhlásení europoslancov, ktoré zdôrazňuje potrebu ďalšej spolupráce. Jadrová energetika zohráva dôležitú úlohu v rámci energetických mixov, alebo teda energetického nastavenia na úrovni viacerých členských štátov EÚ. Preto musíme naďalej pokračovať v zabezpečovaní bezpečného a udržateľného používania jadrovej energie, prispievajúc k bezpečnosti v oblasti energie a riešení zmien klimatických, teda klimatických zmien. Jeden z najdiskutovanejších Jedna z najdiskutovanejších tém v oblasti jadrového, jadrovej energetiky bude práve, program, bude práve program PINK, tzv. Nuclear Industriative Program. A slovenské predsedníctvo víta oznámenie, ktoré zverejnila Európska komisia. Účelom PINK, a teda účel PINKu bude takisto predmetom diskusie počas nadchádzajúceho fóra NF v Bratislave na začiatku októbra. Konkurencieschopnosť pre nás inovácia a konkurencieschopnosť sú e, veľmi dôležité body programu, pretože je za tým rast a pracovné miesta. Je zásadné, aby e, podniky mali čo najlepšie podmienky na dobré fungovanie, <clears throat> hlavne ak e, chcú obstáť na celosvetovej scéne. Nedávne krízy oceliarského sektora aj iné hlasy svedčia o tom, že nie sme vždy schopní zabezpečiť najväčší regulačný rámec a teda najväčšie, najlepšie prostredie pre rast podnikov a preto musíme spojiť naše úsilie a lepšie ochrániť priemysel v Európe. Myslíme si, že priemysel má zohrávať dôležitú úlohu vo všetkých našich hospodárstvách. Priemysel je veľkým zamestnávateľom na regionálnej úrovni. Naviac, počas našej, nášho predsedníctva chceme dosiahnuť politické ciele, ktoré si stanovila Európska komisia, síce aby 20 HDP v Európe e, pochádzalo z priemyslu. Preto musíme zdôrazniť dve špecifické, pardon, tri špecifické oblasti. Po prvé, modernizácia európskeho priemyslu, e, digitálne e, zmeny, hlavne v oblasti malých a stredných podnikov. Tu zaostávame za konkurenciou. Preto musíme e, účinne podporiť e, naše snahy v týchto oblastiach. Musíme spolu s Európskou komisiou zdôrazniť význam koordinácie národných a regionálnych iniciatív pre digi e, digitalizáciu priemyslu. Myslíme si, že vďaka tomu vzniknú mnohé synergie a podarí sa zmodernizovať priemysel. S cieľom podporiť tieto iniciatívy bude potrebné dostatočne vyškoliť pracovnú silu. Musíme e, odstrániť e, digitálne nedostatky tým, že priemysel bude spolupracovať e, so vzdelávacími inštitúciami tak aby mohli byť spustené nové iniciatívy na získavanie vedomostí. Chceme taktiež zmodernizovať priemysel a e, taktiež e, to bude témou e, neformálneho stretnutia ministrov za konkurencieschopnosť v Bratislave. Potom zjednocovanie, racionalizácia konkurencieschopnosti. S cieľom vysporiadať sa s týmito otázkami Európska komisia s podporou Európskeho, Európskou radou spravila z tých, týchto bodov e, politické priority. To znamená, že netreba stáť v ceste konkurencieschopnosti európskych podnikov a taktiež sa to e, musí podrobiť riadnej analýze. E, uplynulé predsedníctva taktiež už vypracovali istú metodiku v tejto oblasti na rade, čiže nadviažeme na jeho úsilie. Slovenské predsedníctvo chce nadviazať na túto agendu tak, aby e, naozaj to bolo v prospech európskych podnikov. Chceme e, posunúť vpred túto agendu v hlavných oblastiach, ako napríklad Energetická únia, jednotný trh a digitálny jednotný trh a taktiež e, agenda lepšej tvorby politík. Naviac by sme chceli otvoriť niektoré sektorálne diskusie na Rade pre konkurencieschopnosť, ktoré by mohli byť trošku e, odlišnej povahy, ale e, zdôrazním napríklad oceliársky sektor. Tento priemysel čeli mnohým výzvam, vo viacerých politických oblastiach, napríklad pri e, obchodných politikách alebo politikách e, o klimatických zmenách. Čiže vždy by. E, je to veľmi e, dobrý príklad racionalizácie. A v neposlednom rade sa budeme venovať aj E, tým priemyslom, ktoré sú energeticky náročné. Už som hovoril o oceliarskom sektore, ale zaberieme sa aj na iné, ako napríklad e, cena energií a náklady. Neformálne stretnutie ministrov pre energetiku už bol spomenutý. Mm, koná sa zajtra, pozajtra v Bratislave. Teraz vysvetlím trošku podrobnejšie, čo chceme dosiahnuť počas nášho predsedníctva aj v iných oblastiach, ktoré sa týkajú konkurencie schopnosti. Eh, hlavne ide o malé a stredné podniky a lepšiu tvorbu politík. Čo sa týka malých a stredných podnikov, tu chcem zdôrazniť, že na to, aby bola agenda pre konkurencieschopnosť účinná, tak jej dopad na malé a stredné podniky musí byť vnímaný ako veľmi eh, dôležitý. Treba vytvoriť lepšie eh, podmienky pre malé a stredné podniky a je to jedna z priorí slovenského predsedníctva. Je tu aj súčasný politický e, kontext e, určený jednotným trhom a e, taktiež stratégiou pre jednotný digitálny trh a obsahuje viacero iniciatív pre zlepšenie situácie týchto podnikov, takže budeme o tom hovoriť aj v oblastiach, ktoré sú veľmi dôležité, prístup k financiám, uľahčený prístup na trhy, lepšia tvorba politika zručnosti. Naviac by sme chceli organizovať každoročné e, podujatie e, malým a stredným podnikom. E, takéto zhromaždenie pre malé a stredné podniky sa bude konať v novembri v Bratislave a bude to príležitosť ďalej hovoriť aj o ostatných dôležitých témach, ktoré súvisia s malými a strednými podnikmi. Čo sa týka lepšej tvorby politika tejto agendy, Ide o to, aby v budúcnosti eh, regulačný rámec umožňoval ešte viac inovácií a je to absolútna priorita pre Slovensko, je to dôležité pre našu ekonomiku a taktiež pracovné miesta, preto sa chceme zamerať na európsky regulačný rámec, ktoré by mali slúžiť úcelu, účelu a nemali by príliš zaťažovať podniky a taktiež by mali byť čo E, najmenej nákladné. Takže budeme sa snažiť naďalej uplatňovať balík o lepšej tvorbe politik schválený minulý rok a sú tu ešte otvorené otázky e, v rámci medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe politik. Takže vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne, Tomeská republika aj ja, moji kolegovia sme pripravení urobiť všetko na dosiahnutie pozitívnych a hmatateľných výsledkov v oblasti energetickej e, politiky EÚ a aj v oblasti konkurencieschopnosti a iných oblastiach, kde je potrebný pokrok budeme e, viesť rokovania čo najúprimnejšie a ja sa teším na spoluprácu s vami e, v prospech všetkých európskych občanov. Takže ďakujem za e, to, že zdieľate naše priority a teraz sa teším na váš názor na program slovenského predsedníctva, ktorý som vám práve odprezentoval. Ďakujem ešte raz za pozornosť. Much, Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Ďakujem za prezentáciu návrhy pre nadchádzajúci polorok. Sme otvorení spolupráci s, vašim predsedníctvom. Ďakujeme aj za vašu prípravu. Už vopred, už sme sa stretli so zástupcami vašej vlády. Aj ja, aj moji kolegovia, z predsedovia ostatných eh, výborov tohto parlamentu. Teraz e, vystúpia zástupcovia politických skupín za SAD pani Werner. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať za vynikajúcu prezentáciu aj za ochotu úzko s nami spolupracovať intenzívne. Je to dôležité hlavne v súčasnom kontexte, v súčasných časoch musíme ponúkať našim občanom aj riešenia. Preto sa priamo dostávam k prvému bodu, ktorý ma zaujíma v oblasti energetickej politiky. Začína sa trialóg eh, o energetickom označovaní a aspoň moja politická skupina si to predstavuje nasledovne a dopadlo tak aj hlasovanie na výbore vlastne a aj minulý týždeň v Štrásburgu. Teda, že máme záujem o e, rýchle zmeny v označovaní, aby spotrebitelia čo najskôr mohli ťažiť z tohto nového označenia od A po G. A to, čo som počula na rade, bolo e, rozriedenejšie, teda, že by to malo trvať oveľa dlhšie, tie zmeny. Nám sa to nepáči, preto by ma zaujímal váš názor. Ako si predstavujete trialóg, a teda možno aj, e, čo si myslíte o možných kompromisoch. Druhá téma. E, páči sa mi, že ste hovorili o tom cieli 20 Venovala sa tomu už aj predchádzajúca komisia. Je to veľmi dôležitá, dôležitý cieľ 20 prie, za ktorým bude priemysel. Musí to byť priorita našej agendy, ale predsa len si myslím, že by bolo dôležité nemať nejaký horizontálny prístup k reindustrializácii industrializácii, ale aby sme sa pozreli na jednotlivé odvetvia a aby sme sa pozreli, ako jednotlivým odvetviam sa dá politicky pomôcť. Takže aj tu by ma zaujímal váš názor. Vy ste hovorili o malých a stredných podnikoch, o konkurencieschopnosti, ale vidíte tu e, možno, možnosť nepristupovať iba horizontálne, ale vertikálne, odvetvie po odvetvi, napríklad e, železničná doprava. E, tu sme e, pred nedávnom prijali aj uznesenie a tam sa jasne hovorí o našich predstavách a požiadavkách. A ešte tretí bod. E, rozhodnutie Európskej komisie o e, uznaní štatútu trhového hospodárstva pre e, Čínu. US Steel má závod na Slovensku s mnohými tisíckami zamestnancov a Nedávno e, sa e, obviňovala EÚ z toho, že robí málo proti čínskemu dumpingu. E, v tomto odvetvi e, máte teraz možnosť to nejako ovplyvniť, takže ako vnímate vy vašu e, úlohu v kontexte uznania tohto štatútu? Myslíte si, že je ešte treba vyjednávať v záujme zachovania a ochránenia pracovných miest tu u nás v Európe? Ďakujem. Ďakujem pekne za tieto pripomienky. Teraz za EPP pani Záborská. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, ako Slovenka som veľmi rada, že vás môžem privítať na pôde výboru pre priemysel, energetiku a výskum. Eh, ja by som eh, vám chcela poďakovať za predstavenie programu slovenského predsedníctva. A témy, ktoré ste otvorili, sú témy, ktoré aj v súčasnosti sú aktuálne na pôde nášho výboru. Ja by som eh, sa veľmi rada spýtala na dve veci. Vážený pán minister, ako ako jeden z eh, tieňových spravodajcov balíka návrhov o cirkulárnej ekonomike by som sa vás chcela spýtať na pozíciu slovenského predsedníctva k eh, cirkulárnej ekonomike, ku odpadom. A druhá moja otázka, pán minister, v programovom dokumente slovenského predsedníctva, ktorý prijala vláda Slovenskej republiky, sa hovorí o prehlbovaní hospodárskej a menovej únie. Dokument v tejto súvislosti uvádza, že e, slovenské predsedníctvo podporuje prehlbenie tejto únie a prehlbenie aj fiškálnej únie. E, mohli by ste načrtnúť, aké sú predstavy slovenského predsedníctva v prepojení práve rozpočtov členských štátov. Ďakujem pekne. Dziękuję bardzo pani za zabranie głosu. Teraz poproszę o zabranie... Pan Tošenovský, teraz za skupinu EKR. Ďakujem pekne, pán predseda. Využijem blízkosť slovenčiny a češtiny a preto budem aj po česky. Chcem sa pripojiť tým, ktorí vyjadrili to, že je pre nás ťou, že len pár dní po začate vášho predsedníctva prišli na pôdu nášho výboru, ktorý my všetci považujeme za dôležitý. Pojednáva o priemysle a, a hospodárstve, hospodárstve celej EÚ. Ja som si so záujmom prečítal program slovenského predsedníctva a páčil sa mi, páčilo sa mi aj to heslo, ktoré ste spomenuli a síce pragmatický prístup k ekonomike, k tomu, čo sa v súčasnosti udohráva. Uvedomujeme si všetci, aká je zložitá doba nielen kvôli e, Brexitu pre EÚ, ale aj kvôli e, zmluvným vzťahom s USA alebo ten uznanie, to uznanie štatútu trhového hospodárstva Číny, Číne. To sú dôležité témy. Ja som rád, že ste zdôraznili energetickú úniu jej význam z hľadiska bezpečnosti dodávok plynu a tu by som položila si prvú otázku. E, Slovensko má veľké skúsenosti, pretože je krajinou tranzitnou aj pretože je, je blízko e, k e, Ukrajine a Rusku. Ako vidíte vy, zlepšenia zjednodušenie trhu s plynom a taktiež nástup LNG. S tým sa bude musieť vysporiadať energetická únia. Je to veľká výzva, preto ma teší, že ste z toho spravili jednu z priorit vášho predsedníctva to, čo považujem za dôležité, a vy ste to tiež spomenuli, a síce modernizácia európskeho priemyslu nástup digitalizácie a tak ďalej. Nadviažem preto na predrečníčku. Ako vidíte, to, akým sa smerom uberá udelenie štatútu trhového hospodárstva Číne, bude to na programe a vyvrcholí to vlastne ku koncu slovenského predsedníctva. Myslím, že nie všetci si uvedomujeme, že to nie je jednoduchá pozícia. Zaujímal by ma teda váš názor. Ako chcete ako predsednícka krajina pristupovať k týmto rokovaniam a týka sa to samozrejme aj slovenského priemysla. Je tu viacero e, prepojení, nie je to teda čierno-biely, jednoduchý proces asi to budeme všetci koncom roka prežívať. Ešte raz sa chcem poďakovať za vašu prezentáciu. Cením si skúsenosti Slovenska snahy na zvýšenie konkurencie schopnosti. Slovensko pristúpila trošku e, neskôr k EÚ, preto sú vaše skúsenosti veľmi cenné a prístup, ktorý ste opísali, je dôležitý a mohol by byť zásadný pre budúcnosť. Takže z mene mojej skupiny vám chcem zaželať veľa šťastia. Dúfame, že to zvládnete. E, naviac máte ten kratší pol rok kvôli letnej prestávke. Nebude e, jednoduchý a myslím, že vám všetci môžeme prislúbiť našu podporu a pomoc. Ďakujem ešte raz, že ste tak rýchlo prišli na náš výbor. Ďakujem. Ďakujem panu za Ask... Ďakujem pekne za tento príspevok. A pani Kalas, mene Alde. Ďakujem za slovo aj za túto prezentáciu, ktorá bola prednesená. Hovorili ste o dvoch prioritách slovenského predsedníctva. Jednak digitalizácia, a potom energetika. A zaujímalo by ma to prepojenie medzi týmito dvoma aspektmi. Keď hovoríme o digitalizácii, to je už tam automatické, ale keď sa používajú digitálne názory, na, pardon, <laughs> nástroje v energetike, to by ma tiež zaujímalo. Teda otázka je takáto. Aký je váš názor na tento aspekt? Ďalšia otázka. Povedali ste teda o energetike, že sa chcete zamerať aj na ceny a náklady v energetike. Čo to znamená? Znamená to, že e, navrhnete nejakú cenovú reguláciu, alebo čo to bude v praxi znamenať? Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej pani López Bermecho v mene GUE. Ďakujem za slovo, pán predseda, a ďakujem, pán minister, za vašu prezentáciu. Ja sa sústredím na dve témy základné, a to priemysel a energetiku. Keď hlavne ide o Junckerov plán a e, dohody o voľnom obchode. Týka sa to aj dohody TTIP a SETA, a vlastne sa e, potvrdzuje to, čo sme si aj mysleli, že tieto obchodné dohody e, e, budú mať teda dopad aj na ropu z frackingu, aj na plyn. A vieme, že bituminózne piesky v tomto zohrávajú svoj význam a vieme, že pokiaľ existujú v súčasnosti nejaké obmedzenia, eh, tak eh, nadnárodné spoločnosti určite toto rozložia. A obávam sa, že budeme svedkami nejakej predátorskej politiky v oblasti energetiky. Toto by mohlo žiaľ nastať. Nič sa ale nehovorí o obnoviteľných energiách, nič sa nehovorí o mm, ťažbe uhlia alebo iných konvenčných zdrojov energie. Preto teda mám takéto otázky. Poprvé, budete obhajovať, aby v každom členskom štáte, štáte mohli občania rozhodovať o svojej budúcnosti aj z hľadiska energetiky? A po druhé, ako sa môže dosiahnuť kompatibilita medzi stimulom z hľadiska dózu ehm, E, dovozu energetických zdrojov s tým, čo bolo stanovené na COP21 vo vzťahu ku klimatickým zmenám. Tam máme určité záväzky ako Európska únia. A keď príde chvíľa na to, aby sme hovorili o liberalizácii obchodu s Čínou, ako predpokladáte, že sa to v reále prejaví, či nedostane nejaký dumping v sociálnej, ale environmentálnej oblasti. A ešte k Junckerovmu plánu. Hovoríme takým triumfali štýlom, ako by to bol úžasný triumf. A v podstate, ale sa nastala situácia, kedy sa znásobujú slabosti a slabiny, slabé stránky teda. E, nahrávame špekulátorom a preto sa chcem spýtať, či budete podnetiť, nejaké zamyslenie sa o tom, ako by sa mohli využívať európske fondy a európsky rozpočet namiesto toho, aby sa uberali tieto prostriedky na prospech ziskov bankárov. Ďakujem. Ďakujem pekne za tieto poznámky a v mene FDE. Pán kolega Tamburáno má slovo. Zdravím vás, pán minister. Chcem sa pripojiť k tým otázkám, ktoré už položili kolegovia predo mnou, pokiaľ ide o veci, ktoré sa týkajú TTP, TTP, pokiaľ ide o Brexit a dôsledky Brexitu a takisto pokiaľ ide o udelenie štatútu trhovej ekonomiky Číne a takisto pokiaľ ide o energetickú politiku a eventuálneho dovozu energetických produktov zo e, Spojených štátov. A to všetko nie je v súlade s deklarovanými klimatickými cieľmi Európskej únie. tí kolegovia, ktorí boli predo mnou, tí už preukázali, že je tu istá citlivosť a istá obava medzi viacerými politickými skupinami e, vo vzťahu k tým procesom a k tým procesom, ktoré prebiehajú v súvislosti s voľným, voľnou výmenou, voľným obchodom po tom, čo sme sa dozvedeli o nejakom úniku informácií ohľadom TTIP, ktorá sa týka práve oblasti energetiky, a v prípade, že sa potvrdí takýto únik informácií, takýto lík, chcel by som vedieť, aká bude vaša pozícia, pretože je tu istá aj konvergencia, zhľadáme nejakú konvergenciu aj v normatívnej oblasti, ale tej legislatívnej. Vec, ktorá ma ale trápi, je, vieme, aký je problém, e, aká je ťažkosť s tým legislatívnym procesom, e, ktorý zahrnú len pár krajín, kde treba každopádne zahrnúť aj všetky ostatné inštitúcie, radu, komisiu, parlament. Tie legislatívne postupy sú veľmi komplexné a zdlhavé a len ťažko vedú k nejakému e, jednotnému textu. E, každopádne treba, aby do toho boli zapojení aj zástupcovia inštitúcií, ktorí sú priamo volení nejakým spôsobom e, európskymi občanmi keby sme sa takýmto spôsobom uberali, tak nielen, že by sme vyšiel teda na vnívoč proces legislatívny, ktorý bol spustený, ale takisto by neboli vypočuté e, požiadavky nás, e, žiadosti nás, e, europoslancov, ktorí každopádne zastupujeme európskych občanov. To je istý únik informácií, o ktorom som sa dozvedel. V prípade, že bude potvrdený, chcel by som vedieť, ako sa k tomu postavíte vy, pokiaľ ide o takúto udalosť. Ďakujem pekne. Mačkolík. Ďakujem pekne, pán kolega. Takže to, bola, to bolo prvé kolo otázok, pán minister, zo strany predstaviteľov politických skupín, takže nech sa páči, máte priestor. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Danke schön für Ihre Prvú otázku ste položili vy, e, pani kolegyňa, ďakujem pekne. E, ja nebudem odpovedať len na vašu otázku po, slovensk- e, po slovensky, ale na všetky ostatné. Dovolte mi, prosím, je tu zastúpených veľa jazykov a ja by som rád využil možnosť odpovedať po slovensky. Ďakujem pekne. Vy ste sa pýtali. Ku labelingu. Potom druhá otázka bola 20 priemyslu a tretia otázka, nielen vaša, bola otázka týkajúca sa Market Economy Status for China. Ak dovolíte, k otázke e, labelingu. Samotný návrh nariadenia vnímame veľmi pozitívne, keďže predstavuje správny krok smerom k zjednodušeniu porovnávania energetickej účinnosti jednotlivých spotrebičov pre našich občanov. Našou ambíciou je rokovať s Európskym parlamentom v konštruktívnom duchu a dosiahnuť čo najskôr politickú dohodu. Veríme, že sa nám to podarí a veríme, že sa vám podarí vybudovať medzi radou a Európskym parlamentom dôveru, ktorá nám umožní pracovať v priateľskej atmosfére na ďalších legislatívnych návrhoch spojených s energetickou úniou všeobecný prístup rady, e, ktorý bol prijatý svižným tempom už 26. novembra minulého roka, predstavuje veľmi dobrý základ pre ďalšiu diskusiu v rámci legislatívneho procesu trialogov. E, oceňujeme aj vykonanú prácu e, Európskeho parlamentu pod vedením spravodajcu pána poslanca Tamburana a vítame aj prijatú správu. Proces uzatvárania všetkých e, druhov dohôd je založený na vzájomnom konsenze a hľadení kompromisných riešení. Slovenské predsedníctvo e, v Rade Európskej únie sa bude tejto úlohy snažiť sostiť čo najlepšie s cieľom uzatvoriť rokovania pri zvážení všetkých dopadov. A veríme, že dosiahneme kompromis, ktorý je efektívny a zároveň berie do úvahy aj dopady na priemysel. To je, čo sa týka labelingu. Čo sa týka 20-percentného e, podielu e, priemyslu na HDP. Viete, ja patrím medzi krajiny, ktorá má väčší podiel priemyslu na, na HDP. U nás na Slovensku máme až 27-percentný podiel e, priemyslu na HDP a Myslím si, že aj záujem e, rady, aj komisie zvýšiť podiel priemyslu na e, dosahovaní HDP v e, Európe je krok správnym smerom, hlavne v období kríz, pretože v tomto období hlavne priemysel a, pracovné miesta, ktoré sú v priemysle, zabezpečujú udržateľnosť a rast hospodársky pre jednotlivé krajiny. Takže aj z našej strany sa budeme snažiť eh, podporovať všetky také návrhy, ktoré prídu eh, z radou komisie, ale aj v prípade, že by prišli z eh, oblasti Európskeho parlamentu, budeme sa snažiť podporiť všetky návrhy, ktoré budú zvyšovať podiel priemyslu na hrubom domácom produkte jednotlivých krajín. V otázke market economy status for China myslím si, že túto otázku položili viacerí páni a pani poslankyne. Myslím, že pán Tošenovský položil túto otázku. Zároveň sa mi zdá, že v tejto otázke sa venovala aj pani Bornejo, aj, aj pán Tamburano. Čo sa týka e, špeciálne tejto otázke, to znamená udelenie štatútu trhovej ekonomiky pre Čínu my budeme venovať obzvlášť veľkú pozornosť, pretože sme krajina, ktorá v prípade prijatia e, takéhoto štatútu pre Čínu by bola jednou z tých ohrozených krajín. Problematika samozrejme bude preberaná na viacerých fórach počas slovenského e, predsedníctva, vrátane Európskej rady v októbri a Rady pre obchod v novembri. Sme si tiež vedomi, že rozhodnutia zo strany Európskej únie budú musieť byť urobené v priebehu decembra. V tomto procese budeme ako predsedníctvo rade maximálne aktívni. E, veríme, že akékoľvek rozhodnutie rada príjme, bude zabezpečovať dostatočnú ochranu priemyslu v Európskej únii. Myslím si, že táto otázka je otázkou, ktorú, ktorá sa bude riešiť na na najvyššej úrovni, to znamená na úrovni predsedov vlád a na úrovni Veľkej rady. A podľa mojich informácií tá, to rozhodnutie by alebo tá diskusia o rozhodnutí smerom ku udeleniu e, štatútu trhovej ekonomiky pre Čínu by malo padnúť na tejto najvyššej úrovni niekedy v oktobri. Takže samozrejme, ako som spomínal, budeme sa snažiť e, podporovať také opatrenie, ktoré bude zabezpečovať dostatočnú ochranu priemyslu v Európskej únii. Pani poslankyňa Záborská, ďakujem pekne, že ste položili otázku. Čo sa týka cirkulárnej ekonomiky a obehového hospodárstva. E, možno, že to nie je až tak otázka na ministra hospodárstva, skôr na ministra životného prostredia, ale keďže som pôsobil ako ministra životného prostredia posledné 4 roky, tak sa pokúsim na ňu odpovedať. A síce veríme, že všetky opatrenia z balíka o obehovom hospodárstve pomôžu práve e, sektorom, ktoré e, sa budú, ktoré sa snažia udržať v globálnej konkurencieschopnosti. Rovnako veríme, že aj revízia európskeho systému pre ETS prinesie želaný príspevok s cieľom politiky zmeny klímy. My máme v najbližších dvoch dňoch e, neformálnu radu ministrov v Bratislave, kde nie len ministri pre energetiku, ale aj ministri životného prostredia. Máme taký Jumbo Council, sa budú venovať práve otázkam e, cien e, elektrickej energie aj obehovému hospodárstvu, pretože to považujeme za veľmi dôležitú tému a budeme sa jej počas nášho predsedníctva veľmi dôsledne venovať. Vaša druhá otázka smerovala smerom ku prepojeniu rozpočtov. E, veľmi úprimne vám poviem, že neviem vám zareagovať na túto otázku, pretože považujem túto otázku skôr za otázku na ministra financií ako na ministra hospodárstva a ak budete súhlasiť, eh, dovolím si požiadať ministra financí o odpoveď na túto otázku a prostredníctvom mojich kolegov, ktorí tu sedia so mnou a pracujú tu na pristálom zastúpení, vám sa budeme snažiť eh, túto odpoveď doručiť. Ďakujem pekne. <clears throat> Chcem odpovedať na eh, otázky pána poslanca Tošenovského. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za podporu. Pýtali ste sa na Eh, otázky týkajúce sa eh, plynu, eh, prepojenia plyno, plynových koridorov, zároveň otázky LNG. Chcem povedať, že solidaritu hlavne v krízových situáciách považujeme za jeden z najdôležitejších prvkov, ktoré napomôžu prekonať krátenie, respektíve predušenie dodávok s menšími následkami na Úniu ako celok vaša krajina v roku 2009, podobne ako Slovensko, zažila plynovú krízu, kedy prvýkrát po 40 rokoch vypadli dodávky e, cez plynovod Bratstvo do celej Európy a my sme boli možno jedných z prvých, ktorí e, museli, e, tejto, museli sa vyrovnať s touto, s touto problematikou a práve vtedy solidarita zohrala najvyššiu úlohu a prvýkrát sme zabezpečili aj ten reverzný tok E, ktorý e, nikdy za posledných 40 rokov nebol e, aplikovaný v plynovode Bratstvo. Je samozrejme však aj nevyhnutné, aby solidarita ako taká a tento mechanizmus bral do úvahy špecifika jednotlivých trhov s plynom a riešil napríklad aj otázku kompenzácií. Chvíľku pred týmto Eh, hearingom a týmto stretnutím s vami sme sedeli aj s pánom predsedom Buzekom a hovorili sme o otvorených otázkach eh, pri eh, agende o dodávkach plynu a spomenuli sme aj presne túto otázku solidarity. otázkach regionálnej spolupráce sa členské krajiny vyjadrili v prospech väčšej flexibility pri stanovení regiónov a ponechania národných preventívnych akčných a núdzových plánov. Regionálna spolupráca podporuje prijatie riešení, ktoré by členské štáty nemuseli byť schopné nájsť v prípade individuálneho prístupu. Preto nájdenie kompromisu v tejto otázke bude znamenať významný prielom eh, v rokovaniach v Rade. Našou ambíciou je eh, postúpiť v rokovaniach čo najďalej, to je dosiahnuť všeobecnú dohodu na texte v Rade a začať rokovania s Európskym parlamentom a ak to bude možné, tieto rokovania aj uzavrieť ešte počas e, nášho predsedníctva. Čo sa týka tej regionálnej spolupráce, ja len uvediem príklad v rámci rozdelenia tých krajín. Bola Slovenská republika rozdelená alebo e, priradená ku krajinám, ako je Nemecko, Česko, Polská republika a Slovensko. Tieto štyri krajiny boli dané do E, spoločného koša. Samozrejme, je to vítaná spolupráca, oskúšaná e, viacerými rokmi a viacerými krízovými situáciami. Napriek tomu si myslíme, že v rámci tejto regionálnej spolupráce by mali byť vtiahnuté aj krajiny, ako je Rakúsko, pretože hub v Baumgartene sa od Slovenska nachádza len 20 kilometrov a tým pádom by sme ešte viac vedeli diverzifikovať jednotlivé, jednotlivé cesty. A samozrejme aj otázka Maďarska, ktorá ktorý je eh, jednak susedom Slovenska a jednak tiež participuje na plynárenských sieťach eh, v Európe. Preto si myslíme, že v rámci tejto regionálnej spolupráce by bolo lepšie pridať viac flexibility pri stanovovaní regiónov. Ešte raz chcem zopakovať, že ambíciou je postúpiť eh, v rokovaniach čo najďalej, aby sme túto agendu ukončili ešte počas predsedníctva Slovenska v Rade. Ten mess for China som vám zodpovedal už pri eh, predchádzajúcej eh, odpovedi. Odpoveď na pani poslankyňu Kalas. Pýtali ste sa na eh, energetickú úniu a my a jej prepojenie energetiky s eh, digitalizáciou a, eh, pýtali ste sa na ceny energií. My považujeme energetickú úniu za príležitosť pre vytvorenie synergie medzi rôznymi oblastiami v rámci klimatickej, v rámci energetickej politiky, aj v rámci digitalizácie a dosiahnutie cieľov eh, Európskej únie považujeme E, teda dosahovanie cieľov považujeme za náklado, e, chceme, aby boli nákladovo efektívnym spôsobom s ohľadom na, hlavne na konkurencieschopnosť. Čo sa týka cien energií, my máme, ako som už spomínal, aj zajtra a pozajtra radu ministrov, neformálnu radu ministrov v Bratislave, kde jedna z tém e, tohto stretnutia je práve cena energií a prístupnosť E, týchto cien a energií na trh, takže myslím si, že budeme sa tejto problematike venovať e, dostatočne počas celého nášho predsedníctva a myslím si, že aj s ohľadom na životné prostredie a zmenu klímy sa budeme snažiť e, vytvoriť podmienky pre postupný prechod spoločnosti na konkurencieschopné, zdrojovo efektívne a nízkouhlíkové hospodárstvo. E, potom bola otázka od pani mm, poslankyne Bernecho. E, otázka bola na, na TTIP. E, a druhá otázka sa týkala, či my ako Slovensko budeme obhajovať, aby občania mohli rozhodovať o energetike v rámci vlastných národných politík. Čo sa týka TTIPu, Dôležité mm, je, aby výsledok negociácií v žiadnom prípade neoslabil pravidlá Európskej únie a konkurencieschopnosť Európskej únie. My by sme mali efektívne využiť všetky príležitosti, ktoré ako trh máme, ale samozrejme za sledovania možností a schopností Eh, Európskej únie ako takej. Myslím si, že nič netreba uponáhľať v rámci negociácií eh, z eh, týkajúcich sa TTIP-u. a myslím si, že negociátori ešte majú veľa práce pred sebou, aby tieto rozhovory aj v rámci Európskej únie, ale aj medzi Európskou úniou ako takou a Spojenými štátmi ešte majú veľa milníkov pred sebou, aby tieto rozhovory boli uzavreté. Čo sa týka vašej druhej otázky, <clears throat> či by mali občania mohli, mali rozhodovať sami o svojich e, prioritách v rámci energetiky. Ja si myslím, že je správne, že e, jednotlivé členské štáty si môžu rozhodovať o svojom energetickom mixe sami, pretože jednotlivé energetické politiky v rámci jednotlivých krajín sú e, vystavené istým jednak prírodným a jednak technickým a industriálnym podmienkam. Poviem príklad, niektoré krajiny majú veľké predpoklady na e, obnoviteľné zdroje typu slnko a vietor. Iné krajiny majú predpoklady na to, aby e, založili svoj energetický mix na jadrovej energetike, takže myslím si, že je správne, že momentálne sa v rámci Európskej únie rozhoduje e, každá členská krajina o usporiadaní svojho energetického mixu. E, čo sa týka od vašej otázky e, týkajúcej sa Market Economy Status for China, myslím, že som kolegom predtým odpovedal, vy ste ešte tak vyšpecifikovali túto otázku na pracovnú silu ako takú platí to, čo som hovoril všeobecne o pridelení štatútu trhovej ekonomiky pre Čínu. To znamená, ja budem podporovať všetky riešenia a Slovenská republika bude podporovať všetky riešenia v rámci rozhodovania o e, market economy status, ktoré neohrozia konkurencieschopnosť e, európskych firiem a európskeho trhu. A Poslednou otázkou v tom prvom kole bola otázka pána poslanca Tamburána. E, myslím, že na všetky z jeho otázok som odpovedal predrečníkom, takže e, ak som na niečo zabudol, tak sa ospravedlňujem a verím, že počas toho nášho pol roka e, v rámci predsedníctva bude dostatok príležitostí na to, aby sme sa niektorým otázkam venovali aj v rámci bilaterálnych rokovaní a budeme mať možnosť a priestor e, o týchto otázkach hovoriť či na neformálnych stretnutiach, alebo na veľmi formálnych stretnutiach. E, preto si myslím, že e, ešte budú ďalšie kolo otázok. Ak máte záujem, tak som pripravený v rámci týchto otázok odpovedať. A uh, Mr. Chairman, thank you very much. I'm... Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že som týmto zodpovedal na prvé kolo otázok. Ďakujem pekne, pán minister. Teraz by som dal slovo pánovi Rubigovi. Ďakujem pekne, pán minister, za vaše slova. Pre nás je vždy pozitívne mať nové predsedníctvo s, nové, s novými iniciatívami. Pre mňa by bolo dôležité to, čo ste povedali v úvode a síce, že chcete zvolať kongres pre malé a stredné podniky v Bratislave. Nás by zaujímalo, či je otázkou aj e, financovanie malých a stredných podnikov bude to dôležité aj v kontexte e, nadchádzajúceho rozpočtu. Máme tu e, finančné finančnú facilitáciu v rámci Horizontu 2020. Môžeme e, podporiť takéto malé podniky. Máme aj Erasmus pre mladých podnikateľov. Takže mohli by sme ten program nejak posilniť, rozvinúť. aj v kontexte eh, migrujúcich podnikateľov a taktiež eh, Business, Women Business Angel Act máme. Ten by tiež bolo treba podporiť. Eh, sú to podľa vás témy, ktoré by sa dali prehlbiť na tom kongrese malých a stredných podnikov? Mohla, a mohlo by sa toho zhostiť aj slovenské predsedníctvo, tak aby sa tieto programy čo najúčinnejšie mohli uplatniť. Ďakujem pekne. Sú ešte nejakí rečníci, ak dovolíte? Ja by som položil ešte nejaké otázky. Chcel by som poukázať na systém obchodovania s emisiami. Je to hlavná zodpovednosť výboru pre životné prostredie, ten je gestorský, ale e, cítime istú zodpovednosť za európsky priemysel a malé a stredné podniky v Európe. Je pre nás veľmi dôležitá otázka úniku i uhlíka, čiže presunu e, výroby alebo úniku pracovných miest a celá diskusia sa bude vlastne týkať celého vášho predsedníctva. Je to jedna z vašich priorít, čiže všeobecný prístup by nás zaujímal e, k otázkam e, energetického priemyslu. Čiže e, ako zabrániť strate konkurencieschopnosti. Potom Small Business Act nadviažem na pána Rubiga, čiže uplatňovanie riešení, aj to by mohlo pomôcť európskej energetike. To, to nie sú makroekonomické čísla, to je skutočné hospodárstvo, malé a stredné podniky. A ešte tretia otázka. Tu nadviažem na e, kolegov z GUE energetické otázky a vyjednávania o TTIP. E, ceny energii všeobecne, hlavne e, za plyn. V Spojených štátoch amerických e, je plyn oveľa lacnejší ako v EÚ a pred uzavretím rokovania o TTIP by myslím, že bolo dobré umožniť Američanom vyvážať plyn. Samozrejme to bude závisieť od bilaterálnych rokovaní medzi USA a EÚ. Bolo by slovenské predsedníctvo ochotné ovplyvniť eh, otvorenie eh, amerických hraníc ešte pred uzavretím rokovania o TTIP. Bolo by to každopádne dôležité, pretože ak by sa tie hranice otvorili aj na základe TTIP dohody tak e, pravdepodobne budeme stratoví práve kvôli tým veľkým rozdielom cien. E, aj pre e, hnojiva by to mohlo byť škodlivé. Takže zdá sa, že sa už nikto nehlási o slova, preto dávam opäť slovo pánovi ministrovi. Takže vaše odpovede aj záverečné e, pripomienky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A ďalšie otázky. E, pán poslanec Rubik e, sa pýtal na našu konferenciu, ktorú budeme organizovať v Bratislave, ktorá bude e, venovaná problematike malého a stredného podnikania počas slovenského predsedníctva. Tá konferencia, aby som vás upozornil a zároveň samozrejme veľmi rád pozval na túto konferenciu, sa bude konať v Bratislave 23. až 25. novembra. E, dám si záležať, aby vám došla aj pozvanka. A e, ústredným bodom tejto konferencie bude schválenie správy výslancov eh, malých a stredných podnikov za rok 2016. Eh, zároveň by eh, sa mala byť na konferencii prezentovaná prezentované výsledky akčného plánu pre malé a stredné podnikanie, ktoré je dielom siete vyslancov. Okrem toho plánujeme závery diskusie z malého a strednej podnikateľov konferencie E, tieto výsledky a závery budú prezentované na Rade pre konkurencieschopnosť, ktorá bude 28. novembra 2016 v Bruseli. E, keď ste sa pýtali na možnosti financovania, ako to vidíme, e, malé a stredné podniky majú viacero možností podpory zo strany Európskej únie na programové obdobie 2014 až 2020. Spomeniem len programy Horizont 2020 alebo COSME. Komisia v súčasnosti rieši problémový prístup malých a stredných podnikov k financiám e, v rámci akčného plánu Únie kapitálových trhov. Slovenské predsedníctvo bude podporovať všetky snahy o uľahčenie prístupu malých a stredných podnikov k viacdrojovému financovaniu prostredníctvom kapitálových trhov, a to aj cezhranične aktívnu snahu o napredovanie e, v rokovaniach e, vyvinie slovenské predsedníctvo pri schémach e, rizikového kapitálu. Našou ambíciou je úspočne dokončiť trialog k návrhu smernice o prospekte, ktorá uľahčí informačné povinnosti firiem pri vstupe na burzu cenných papierov dosiahnuť, zároveň budeme mať záujem dosiahnuť všeobecnú dohodu rady na návrh E, nariadenia o Európskom fonde pre rizikový kapitál EU veka. A tejto téme sa budeme venovať e, aj počas neformálneho rokovania pracovnej skupiny Rady pre finančné služby v Bratislave. A budeme sa tiež usilovať v rámci nariadenia o Fonde pre rizikový kapitál o lepší prístup e, k tzv. exitovej stratégii s ohľadom na malé a stredné podnikanie. Pán predseda búzek dal niekoľko otázok. Pán no, predseda, skúsim na tie vaše otázky odpovedať. E, čo sa týka obchodovania s emisiami, naši kolegovia z Rady pre životné prostredie a zmenu klímy sa budú počas slovenského predsedníctva sústrediť na vytvorenie podmienok pre postupný prechod spoločnosti na konkurencieschopné, zdrojovo efektívne a nízkouhlíkové hospodárstvo. V oblasti zmeny klímy sa predsedníctvo zameria na implementáciu záverov zo zasadnutia Európskej rady z oktobra 2014, na ktorom bolo prijaté politické rozhodnutie o znížení emisí skleníkových plynov do roku 2030 o 40 oproti roku 1990. 90. Slovenské predsedníctvo bude pokračovať v diskusii o návrhu revízie schémy obchodovania s emisnými kvótami s cieľom dosiahnuť všeobecný prístup v Rade. E, v nadväznosti na predloženie návrhov e, Európskou komisiou bude slovenské predsedníctvo rokovať o dvoch súvisiacich legislatívnych návrhoch, a to návrhu o sektorových o sektoroch nezaradených do schémy obchodovania a o návrhu o znižovaní emisí skleníkových plynov z využívania pôdy, zmeny využívania pôdy a lesného hospodárstva. Čo sa týka mm, jednotlivých e, prvkov rámca 2030, e, mali by zabezpečiť spravodlivé podmienky a konkurencieschopnosť pre priemysel Európskej únie, a to teda nie len e, znižovanie emisí skleníkových plynov, ale aj energetická náročnosť a samozrejme aj podiel obnoviteľných zdrojov na e, jednotlivých e, energetických, na, na výrobe elektrickej energie. Jednotlivé prvky rámca 2030 by teda mali zabezpečiť spravodlivé podmienky a konkurencieschopnosť pre priemysel Európskej únie prostriedkom k dosiahnutiu odsúhlasených cieľov E, ktoré boli odsúhlasené v tom roku 2014 Európskou e, radou, by sa mal stať nový systém riadenia energetickej únie. Čo sa týka otázky týkajúcej sa Small Business Act, výsledky e, verejnej konzultácie, ako aj možnosti revízie rámca pre malé a stredné podniky boli diskutované na úrovni Rady ministrov pre konkurencieschopnosť v decembri 2014 a v máji 2015. Komisárka Bienkovská oznámila na Rade ministrov v máji 2015 rozhodnutie komisie nerevidovať aktuálny rámec. Komisia teda bude pokračovať v implementácii súčasného rámca z roku 2011. Plne súhlasíme ako predsedníctvo s piatimi prioritami, ktoré vyplynuli z uvedenej verejnej konzultácie, a to s uplatňovaním princípu Think Small First, zlepšenie prístupu k rizikovému kapitálu a novým zdrojom financovania, k revidovaniu siete Europe Enterprise Network a k vedeniu e, k podnikaniu, a teda vedenie k podnikaniu a podpora zručností, z hľadiska implementácie je podstatné, aby sa vyššie uvedené priority skutočne uplatňovali v praxi, iba tak môžeme e, zabezpečiť e, skutočne kvalitné prostredie pre fungovanie malých a stredných podnikov, ktoré je pre európsku ekonomiku nevyhnutné. A posledná otázka, ktorú ste, pán predseda, položili, sa týkala otvorenia hraníc e, ešte pred TTIPom a e, otázku exportu LNG, Zvyšenie zvýšenie úrovne energetickej bezpečnosti EÚ, ako aj zvýšenie, ako aj všetkých opatrení, ktoré umožnia prekonať krízové situácie v oblasti dodávok energií, si myslíme, že je potrebné podporovať. LNG predstavuje významný nástroj diverzifikácie dodávok plynu, pri využití existujúcej infraštruktúry a jej doplnení o chýbajúce vzájomné prepojenia s terminálmi LNG, tak ako to identifikovala Európska komisia vo svojom dokumente, dokáže LNG zabezpečiť diverzifikáciu aj pre regióny EÚ s menej rozvinutými trhmi s plynom. Pýtali ste sa, či by sme súhlasili s otvorením trhov, trhu ešte pred e, e, schválením je to veľmi komplexná otázka, nechcel by som ju len e, vtiahnuť na úroveň LNG, pretože otvorenie trhu e, alebo súhlas s TTIPom e, alebo podmienkami TTIPu je široký rámec a myslím si, že tak ako prináša TTIP výhody pre európsku ekonomiku, tak prináša aj nevýhody a asi aj druhá strana by mala problém súhlasiť s tým, aby sme si vytiahli nejaké čerešne na torte z titulu nízkych cien eh, plynu a eh, s inými vecami, ktoré americká strana eh, má problém s nami a s Európskou úniou, tak by sme ich nechali na negociáciách. Takže myslím si, že celý problém TTIPu je potrebné riešiť globálne a ako jeden, jeden balík problémov. Ďakujem pekne. Uh, uh, uh, ďakujem veľmi pekne, pán minister, a ďakujem vám aj za vašu návštevu v Európskom parlamente a tešíme sa na budúcu spoluprácu aj v rámci trialogov a veríme, že budete vedieť v rade náležite ovplyvňovať situáciu aj pri dosahovaní spoločného prístupu k veciam v rámci rady. To je vec nesmierne dôležitá ešte aj do decembra tohto roku samozrejme a preto sa teším na spoluprácu, ktorá verím bude veľmi intenzívna a plodná. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a ďakujem vám aj za pozvanie eh, na tento pol roku. Medzi Radou a Európskym parlamentom verím, že bude konštruktívna, tak ako doteraz a teším sa na všetky nápady a všetky veci, ktoré by mal Európsky parlament e, záujem riešiť spolu s radou. Ďakujem. E, Vážené kolegyne, kolegovia, prejdeme k bodu číslo 4 nášho programu. A to je predstavníctvo Rady Európskej únie navštívil Slovenského ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Romana Breceliho. Takže opakujem, pán minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Doprava, výstavba a regionálny rozvoj. Takže v rámci týchto troch tém určite máme najväčší záujem o otázky výstavby prav, asi, pretože to bude určite nadviazané na politiku telekomunikácií a iste viete, že pán minister má vo svojej sfére zodpovednosti aj telekomunikácie. Pán minister, vítam vás e, v Európskom parlamente. A samozrejme, keď sa hovorí o výstavbe, tam do toho spadá aj vykurovanie a chladenie. Váš kolega eh, zodpovedal za energetiku a dostal otázky, ktoré sa týkali energetiky, ale teraz by sme sa radi zamerali na tomto zasadnutí predovšetkým na telekomunikačnú politiku a určite je to téma, ktorej sa budeme venovať počas slovenského predsedníctva dôjde aj k revízii e, roamingu a to je nesmierne dôležitá téma. Pôjde o revíziu regulačného ráma, rámca v, elektronických komunikácii, v elektronickej komunikácii vo všeobecnosti a ďalej sa tu bude ešte týkať aj aspektu frekvenčného pásma 700 MHz a dovolte mi hneď na začiatku povedať, že revízia roamingu je veľmi dôležitá a naliehavá otázka a je to podobné ako energetická bezpečnosť hľadiska dodávok plynu. Tu teda hovoríme o, o tom, že náš výbor e, rieši, pokladá obe tieto témy za nesmierne dôležité a naliehavé. Takže v tomto prípade hovorím aj o naliehavosti. Takže radi by sme uzavreli tieto dve e, témy úspešne počas slovenského predsedníctva. Takže revízia e, roamingu. A teda hovoríme o veľkoobchodných poplatkoch e, v oblasti roamingu. Takže poprosím, pán minister, začneme diskusiu vašim príspevkom. Nech sa páči. Actually, Ďakujem pekne. Viac menej sa už e, všetko o našich cieľoch a prioritách povedalo, ale ja to spravím oficiálne, takže vážený pán predseda, vážení poslanci a poslanky Európskeho parlamentu, dámy a páni, naozaj je mi cťou byť tu a môcť prezentovať priority slovenského predsedníctva v oblasti elektronickej komunikácie a taktiež Galilea. Naviac, ako si viete predstaviť, 1. júl e, bol takým neobvyklým piatkom pre nás. Nebol to začiatok pekného letného víkendu, ale začalo sa slovenské predsedníctvo. Slovenské predsedníctvo historicky prvýkrát prebralo e, rotujúce predsedníctvo Rady EÚ a e, okolnosti ani nemož- nemohli byť e, náročnejšie e, kvôli nedávnym nedávnemu vývoju, ale e, my naozaj chceme konať zodpovedne pri vedení e, rozhovorov e, členských krajín nadchádzajúcom pol roku. Budeme spolupracovať s predsedníckou trojkou a tiež sa tešíme na dobrú spoluprácu s Európskym parlamentom a dúfame, že posilníme európsky jednotný digitálny trh. Po mojom prejave si vypočujem aj vás, to, čo je pre vás dôležité a pokúsime sa spoločne zlepšiť prácu na rade a posilniť našu vzájomnú spoluprácu. Konštruktívny vzťah našich dvoch inštitúcií, ktoré sú spolu zákonodárcom, spolu e, s Európskou komisiou, ktorá je výkonným orgánom EÚ, to je predpoklad na dosiahnutie hmatateľných výsledkov a predchádzaniu fragmentácii interného trhu. Je to obzvlášť potrebné po e, nedávnom politickom vývoji, ktorý vlastne e, spochybňuje samotné základy EÚ. Výsledok eh, britského referenda svedčí o tom, že EÚ sa musí priblížiť eh, k svojim občanom, musí byť eh, transparentnejšia a taktiež musí zjednodušiť život podnikov, malých a stredných podnikov a všeobecne občanov. My ako predsedníctvo sme pripravení plne sa angažovať za kormidlom nadchádzajúcom pol roku a dosiahnuť pozitívne výsledky, ktorý, ktoré konkrétne zlepšia e, životy európskych občanov. Budeme úzko spolupracovať s predsedníckou trojkou a budeme teda pracovať na implementácii stratégie e, pre digitálny jednotný trh. E, bude mať rok v maji mala rok v maji tohto roka. Je to dobrá príležitosť zhodnotiť aktuálny stav tejto stratégie a treba sa pripraviť samozrejme aj na ešte viac práce. Slovenská republika považuje digitálny jednotný trh nie len ako jedinečnú príležitosť pre ekonomiku, ale je to taktiež pozitívna agenda, ktorá slúži e, cieľom nášho spoločného európskeho projektu. V oblasti telekomunikácií a informačnej spoločnosti Slovenská republika víta eh, schválenie ešte počas holandského predsedníctva všeobecného prístupu k návrhu o harmonizácii frekvenčného pásma 700 MHz. Vďaka tomu slovenské predsedníctvo môže začať eh, vyjednávať s Európskym parlamentom s cieľom uzavrieť eh, tento spis. Táto legislatíva je dôležitá nielen ako príprava na 5G služby, ale taktiež ochraňuje nižšiu časť e, pásma UHF pre e, poskytovanie pozemných e, služieb, vrátanie bezplatnej televízie a taktiež využívanie bezdrôtových audioprogramov. Je tu e, stanovený, stanovený dátum 2020, je síce dôležitý, ale mali by sme predsa len byť e, flexibilní, keďže e, zmeny v televíznom vysielaní môžu byť tak časovo aj finančne nákladné. Mm, myslím, že Rada a parlament sa až tak nerozchádzajú v názore na tento bod, preto si myslím, že sa nám podarí dosiahnuť e, dohodu vďaka spolupráci. Slovenské predsedníctvo taktiež bude venovať e, úsilie dosiahnutiu maximálneho progresu pri revízii veľkoobchodných poplatkov za roaming, čo je e, predpoklad pre E, zrušenie nadmerného e, spoplatňovania roamingu e, od júna 2017. Bude to veľmi prínosné pre spotrebiteľov a veľký krok vpred v kontexte jednotného digitálneho trhu. A Rada a Európsky parlament ako dvaja zákonodarcovia sa musia čo najskôr dosiahn- do- dohodnúť najlepšie už vo februári budúceho roka, aby sa to mohlo Eh, zrealizovať. Preto počítame s vašou ochotnosť, ochotou e, rokovať čo najskôr a pokúsime sa nájsť konštruktívne kompromisy pre ešte otvorené otázky. Ďalší dôležitý právny a ktorý je e, zásadný pre vytvorenie digitálneho jednotného trhu, je revízia regulačného rámca pre, e, pre siete elektronickej komunikácie a služby to by mala Európska komisia e, predložiť po lete. Modernizácia Európskeho telekomunikačného regulačného rámca je nevyhnutelný, pre, nevyhnutný, pretože rastie dopyt po takýchto e, službách, vysokorýchlostných službách a je e, ešte stále veľký rozdiel medzi um, vidieckými a mestskými oblastiami Takže Slovenská republika chce viesť politickú debatu o prvkoch revízie počas e, Rady pre telekomunikácie, ktorá sa bude e, konať 2. E, decembra tohto roka a dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť konkrétny pokrok. A v neposlednom rade ešte budem hovoriť o ďalšej oblasti, za ktorú som zodpovedný. Ide o e, systém GNSS, známy aj pod názvom Galileo. Rok 2016 je dôležitým milníkom pri vývoji tohto programu Galileo. V tomto roku e, sa budú e, poskytovať prvé služby vďaka signálom Galileo. A taktiež bude schválená Európska vesmierna stratégia neskôr v tomto roku. My ako predsednícka krajina sme pripravení v plnej miere e, schváliť túto stratégiu, pretože bude to celkový pohľad na e, vesmírne činnosti únie, hlavne v oblasti GNSS. Je to dôležité v snahe podporiť nové investície do e, oblasti, kde sa to bude uplatňovať a malo by to samozrejme byť prínosné aj pre spoločnosť a ekonomiku. My sme ochotní umožniť, aby Galileo plne fungoval do roku 2020. Takže, vážení poslanci, poslankyne, toto sú naše priority v oblasti elektronických komunikácií a e, globálnej satelitnej navigácie. Ja počítam s vašou podporou a som si istý, že spolu sa nám podarí dosiahnuť dobré výsledky, ktoré budú prospech všetkých európskych občanov a teším sa na spoluprácu s vami všetkými. Dámy a páni, Ďakujem za vašu pozornosť a teraz som e, pripravený odpovedať na prípadné otázky z vašej strany. Ďakujem pekne. Možno e, najskôr v mene politických skupín. Pani Del Castillo, e, spravodajkyňa pre telekomunčný balíček za EPP. Ďakujem pekne. Vítajte, pán minister. V oblasti digitálnych zmien zažívame skutočnú revolúciu. Je to kľúčové pre konkurencieschopnosť eh, európskeho hospodárstva. Inak nebudeme eh, na špičke, svetovej špičke. Všetko to úzko súvisí s rozvojom digitálneho sektora nášho hospodárstva. Vy ste spomenuli štyri aspekty, ktoré e, spadajú e, do vášho mandátu. Spomeniem asi najnaliehavejšiu oblasť, e, keďže je tu stanovený dátum, e, síce revízia veľkoobchodných poplatkov za roaming. My sme sa ako tri inštitúcie zaviazali k odstráneniu poplatkov a naozaj to bude veľmi dôležité pre európskych občanov. Nemôžeme si dovoliť meškať. Čiže od e, polovice e, roka 2017 by tieto poplatky už nemali byť uplatňované. Takže Eh, ja sa vás pýtam, ako môžete zrýchliť celý tento proces, tak aby čo najskôr tu bolo stanovisko rado, rady a potom sa začne rokovať s parlamentom. Druhý bod. Telekomunikačný regulačný rámec. Zatiaľ neexistuje. Komisia to ešte nepredložila, ale malo by to byť čoskoro a síce v septembri. Do konca roka ani parlament toho veľa nezmôže, ale je to spis, ktorý vo veľkej miere závisí nielen od toho, čo spraví predsedníctvo ale vlastne celé, celá predsednícka trojka. Podľa mňa by rada mala okamžite po e, prezentácii komisiou zaslať návrh parlamentu, zverejniť ho a potom začať rokovať, pretože inak nebude možné to ukončiť e, do dvoch rokov minimálne. Takže vy tú vôľu máte. Čiže poprosím, aby ste okamžite po prezentácii návrhu komisiou o revízii regulačného rámca pre elektronickú komunikáciu, teda aby ste vy ako predsedníctvo začali rokovať na rade, inak teda nebude možné to ukončiť. Možno ani nie do konca tohto e, funkčného obdobia a to by bola katastrofa. Európa potrebuje dobré odpovede v správny čas na tie dôležité otázky a to prepojenie s regulačným rámcom je dobrým príkladom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Teraz e, pán Tošenovský za EKR. Ďakujem pekne, pán predseda. Opäť e, budem hovoriť po česky, keďže je to slovenské predsedníctvo a ja som rád, že ste tak skoro prišli na náš výbor. A je to, čo ste povedali o elektronickej komunikácii, roaming a Galileo, sú aj podľa mňa dôležité v nadchádzajúcom pol roku. Čo sa týka Galilea, tu by som mal na vás jednu otázku. Ja som rád, že ste zvýraznil význam Galilea systému GNSS. Pýtam sa, či v rámci predsedníctva neuvaž neuvažujete o e, lepšej informovanosti o využití GNSS napríklad pri systémoch mýta. E, tu je Slovensko e, veľmi pokročilé, čo sa týka využitia navigačných systémov. Ide o to urýchliť e, proces aplik- aplikácie napríklad pri výrobe chipsetov v rámci Galilea. Je to európsky projekt a práve preto E, sa treba zasadiť za, za zviditeľnenie, e, hlavne v začiatku. Som rád, že tak vážne vnímate aj ukončenie poplatkov za roaming. E, mám jednoduchú otázku a síce, či vidíte nejaký problém pred prejednávaním roamingu. My to ako výbor štartujeme. Teda vidíte nejaký problém, ktorý by mohol ohroziť termín uh, jún 2017. Nám na ňom veľmi záleží, dúfam, že sa to podarí, ale či si vy myslíte, že tento dátum je ohrozený? Každopádne sa teším na spoluprácu, hovorím za celý výbor, ale hlavne za politickú skupinu, ktorú tu zastupujem. Vedzte, že máte našu podporu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Pani Kalas, naša spravodajkyňa pre digitálny jednotný trh, politická skupina ALDE. Ďakujem pekne. Ja mám jednoduchú otázku, a veľmi otvorenú. Digitalizácia priemyslu a ekonomiku predpokladá konektivitu, prepojenie čo si myslí slovenské predsedníctvo o správnom rámci pre e, budovanie sieti a investovanie do sieti. Ako vidíte, možné výsledky. Ďakujem pekne. Ešte ďalšia žiadosť o vystúpenie. Pán Rubik. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem povedať, že otázka veľkoobchodných poplatkov za roaming eh, je pre nás ústrednou otázkou. Ide o to umožniť ten digitálny jednotný trh. My chceme, aby viac ako 100 telekomunikačných eh, spoločností v Európe viedlo transparentný kon- konkurenčný boj v očiach pol miliardy eh, občanov EÚ. A teda zásadná otázka, ako sa to dá uskutočniť. Vyvstáva tu otázka nasledovná. E, návrh komisie bude dobre premyslený, ale myslíte si, že by predsa len nebolo pre budúcnosť lepšie tu mať akúsi burzu s terabajtami pre všetky telekomunikačné spoločnosti v Európe, založiť teda takúto burzu, aby tu skutočne mohol pôsobiť trh. Druhá otázka harmonizácia frekvencií. Tu potrebujeme naliehavo e, pre e, začatie uplatňovanie 5G. Myslíte si, že sú tu e, rámcové podmienky pre harmonizáciu? A tak, aby zisky potom sa dali využiť eh, v kontexte národných rozpočtov, že by to mohlo predstavovať akýsi vlastný kapitál a taktiež budovanie sietí eh, v oblasti mm, optických vlákien. Eh, Južná Korea a Japonsko chcú 5G začať uplatňovať v roku 2018. Komisia má s rokom 2020 už dvojorečné omeškanie. Myslíte si, že Connecting Europe Facility by sa mohla použiť aj na cezhraničné rozvinutie takého, takýchto vlákien. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Virkunen. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán minister, aj za vašu prezentáciu. My ste aj ministrom dopravy. Viem, že zajtra budete na výbore pre dopravu. Ako viete, doprava je dôležitou súčasťou nášho hospodárstva, jednotného trha, trhu, aj energetickej únie a vieme, že komisia má prísť s oznámením o dekarbonizácii európskej dopravy v nadchádzajúcich týždňoch. Takže by ma zaujímal váš názor, ako vidíte úlohu dopravy v energetickej únii a znižovaní, v eh, kontexte znižovania emisí. Myslíte si, že sú tu obchodné príležitosti mm, kvôli čistej doprave? Ďakujem pekne. Ak dovolíte, aj ja by som mal dve otázky. Pýtam sa, či slovenské predsedníctvo je pripravené posunúť vpred otázku európskeho spektra. O, okrem 700 MHz je to vo všeobecnosti veľmi dôležité a je jasné, že členské krajiny sú skôr proti vytvoriť európske spektrum. Druhá otázka. Váš názor na vytvorenie priemyselnej platformy celoeurópskej a využitie priemyslu na e, platformu .0. Pardon, 4.0. obzvlášť v kontexte nemeckého priemyslu. Ide o to, aby sme boli konkurencieschopní vo vzťahu s USA. Myslím si, že preto by čím skôr mala vzniknúť táto, takáto platforma 4.0. A musíme byť pripravení aj na tomto výbore sme už hovorili o takejto priemyselnej platforme 4.0 a jej využitie v európskom kontexte. Takže by ma zaujímal váš názor e, na otázku spektra a vytvorenia e, Európskej priemyselnej platformy ešte počas slovenského predsedníctva. Pýtam sa, či sú ešte nejaké žiadosti o vystúpenie. Zdá sa, že nie. A preto si myslím, že teraz je čas na odpovede na otázky, ktoré odzneli. Ďakujem. Pokúsim sa zodpovedať. Takže bola tu otázka od pani Vera del Castello o roamingu a vieme, že rýchlosť je veľmi dôležitá v tomto, teda rýchlosť konania. A počas nášho predsedníctva využijeme príležitosť, aby sme uzavrali dohodu. Isté to nebude jednoduché dospieť k spoločnej dohode medzi všetkými krajinami o, o tom, ako skutočne riešiť je to veľkoobchodné poplatky roamingu. A vieme, ako majú, že niektoré krajiny k tomu prihľadajú trošku ináč, a najmä počas e, turistickej sezóny a tak ďalej. Ale chceme byť spravodliví voči všetkým členským štátom, voči všetkým hráčom, ak tak môžem povedať. Pokiaľ ide o regulačný rámec, Budeme iniciovať prácu rady na tomto návrhu. Budeme sa snažiť vytvoriť tie správne podmienky pre digitálne služby tým, že budeme revidovať aj príslušné predpisy v oblasti telekomunikácií. A toto je teda odpoveď, ale chcem povedať aj toto, že E, tieto veci treba znova zvážiť a naozaj musí existovať jeden regulačný rámec, pretože je to celé veľmi úzko naviazané na príslušné frekvenčné pásma a aj na jednotný digitálny trh. A chceme byť konkurencieschopní, chceme byť moderní a aktívni, takže musíme začať e, tieto rozhovory. Ďalšia otázka, prosím, bola nasledovná. Pán Tošenovský sa pýtal, na to, aký je najväčší problém s roamingom. A iste, je to téma, ktorá je veľmi vážna a budeme sa snažiť vyvážiť situáciu, alebo nájsť vyvážené riešenie, aby e, mohli e, zákazníci aj v zahraničí využívať služby operátorov, ale zároveň, aby aj operátori dokázali e, svoje náklady nejak, alebo aby ich mali v podstate zaplatené z fungovania siete. Nebude jednoduché nájsť spravodlivú politiku pre všetky členské štáty. Ako viete, poplatky 5 eurocentov centov za megabajt Teraz je návrh 0,85 za megabajt. Takže začneme diskusiu eh, z tohoto bodu a potom uvidíme, kam sa dostaneme. Okrem toho, pán Tošenovský sa pýtam, pýtal aj na systém Galileo, ja pokladám Galileo za príležitosť, príležitosť, ktorá, povedal by som, je veľkou príležitosťou pre investície, ale os- taktiež sa oslobodiť od systému GSM a navyše je to ešte súčasť vesmírnej stratégie Európy a aby sme taktiež mohli byť prepojení cez aplikácie, napríklad SkyToll, to je systém mýtny, ktorý funguje na Slovensku a myslím, že toto sa dá naozaj úspešne využívať v doprave. Čo tam bolo ďalej? Pýta sa pán minister. Áno, ďalšia otázka bola o roamingu. Myslím, že už som odpovedal. Pani Kalas sa pýtala na investície. Vysokorýchlostná sieť si určite bude vyžadovať veľké investície, ale je to absolútna nutnosť pokryť príslušné oblasti v krajinách, najmä tam, teda tie oblasti, kde chceme zaviesť eh, 5G, túto pripojiteľnosť pre priemysel, ale aj pre e, prepojenie s vozidlami a tak ďalej. To je proste nutnosť, to treba urobiť. Čo tu máme ďalej, prosím? Áno, dekarbonizácia. To je moja obľúbená téma v oblasti dopravy, je to jedna z priorít. Hm. Prístup ku dekarbonizácii je naozaj vážna téma aj do budúcna, pretože 70 emisí pochádza z dopravy, teda v našich krajinách. Takže Veľmi tvrdo sa zameriame na emisie a dekarbonizácia sa určite týka aj námorných, námorného, e, teda námornej dopravy a aj tam v dekarbonizácii môžeme urobiť veľký kus práce. Vrátanie toho, že budeme ľudí motivovať, aby prestali jazdiť autami, alebo menej jazdili, aby využívali alternatívne formy dopravy, napríklad by cestovali vlakom, alebo sadli na bicykel, namiesto toho, že používajú auta. Je tu veľký priestor aj pre e-mobilitu, aby sme motivovali ľudí k využívaniu tohoto nástroja. Samozrejme, ťažké len tak zo dňa na deň zmeniť zmyšľanie ľudí a zvyky ľudí. Viem, že keď máte 8-valcový motor v BMW, tak je to veľký imidž, veľká imidžovka, keď na takom aute chodíte po meste. A keď budete chodiť na bicykle, asi taký veľký imidž sa nevytvorí, ale treba popracovať na e, zmýšľaní ľudí. Takže dekarbonizácia je veľmi významná téma. Áno. Online platforma kolaboratívna ekonomika, ako to budeme využívať v ekonomike a v spoločnosti. Toto určite povedie k tomu, že to môže zmeniť, narušiť vzťahy medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a spoločnosťou. Určite, že to má perspektívne dopad aj na služby a je tu veľký revolučný potenciál pre ekonomiku ale myslím, že by legitimné klásť si otázke o tom, ako chrániť spotrebiteľa. Ako napríklad sa zhromažďujú údaje o klientoch a tak ďalej. Proste to aj otázka nezákonného obsahu a tak ďalej. Takže určite vyzveme komisiu k tomu, aby zhodnotila aktuálnu situáciu na online, online platformách a potom na 2. decembra na zasadnutí Rady E, sa tomuto určite budeme venovať. Dve otázky od vás, pán predseda. No, je slovenské predsedníctvo pripravené nasmerovávať e, Európu aj smerom na tie európske spektrá. Tam tu týka tieho 700 e, MHz pásma. A čo takto všeobecný prístup, hej? Takže ste pripravení alebo nie? Troška e, po, potlačiť. Áno, sme pripravení. Samozrejme, že je to absolútna nutná podmienka. Pre parlament je veľ, veľmi dôležitá vaša odpoveď. Ďakujem vám za ňu. Pán minister, ďakujem za vašu aktivitu a zaangažovanosť. Prajeme vám počas vašho predsedníctva veľa úspechov v tomto nastávajúcom pol roku a pozajtra e, budem v Bratislave, pretože je dôležité pre, pre nás všetkých, aby sme boli prítomní na Slovensku počas slovenského predsedníctva, takže poprvýkrát tam zájdem v júli, po druhýkrát v septembri a potom ten zbytok záleží od toho, kedy ma pozviete. Takže zatiaľ vám prajeme veľa úspechov a tešíme sa na opätovné stretnutie aj tu v parlamente. Pán minister, taktiež ďakujem. Drahé kolegyne, dámy a páni, prejdeme teraz k bodu číslo 5. Stratégia EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu. To znamená LNG, stratégia Európska únia To je náš balíček pre plyn alebo zimný balíček. Ako viete, spravodajcom je pán Andráš Ďurk a poprosím ho, aby sa ujal slova. Ďakujem pekne, pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia. Najskôr by som sa chcel poďakovať všetkým tým, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy a ktorí prispeli k tejto správe. Dostal som asi 265 pozmeňujúcich návrhov a tieto návrhy predstavujú širokú škálu názorov. Ešte stále je to ale zvládnutelný počet, predpokladám. A takisto si myslím, že váš príspevok e, prispieje ku kompletnosti tejto správy a spoločne môžeme skutočne vytvoriť komplexný rámec keď som sa púšťal do tejto témy, tak som myslel na tri zásady. Zacielenosť, rovnováha a zastúpenie reprezentatívnosť. Chcel som, aby tá správa bola zacielená na stratégiu skvapeného zemného plynu a na skladovanie, nič viac, nič menej. Mali by sme sa vyhnúť tomu, aby sme to obešali ako vianočný stromček, tým, že tam dáme do toho akékoľvek problematiku, ktorá môže nejakým spôsobom súvisieť. Bola by to vážna chyba, keby sme si pomýlili naše roli a keby sme išli nejakým spôsobom k tej odpíky znova, keby sme spochybňovali to, na čom stojí energetická únia, alebo keby sme to prestrelili a išli by sme do každej možnej podrobnosti. Ja som sa rozhodol nastoliť tú správnu rovnováhu tak z pohľadu geografického rozloženia, ako aj tej, tej, tej témy, ktorá je pokrývaná. Táto vec sa samozrejme týka výraznejšie niektorých členských štátov. Niektoré krajiny majú 6 takýchto e, terminálov na skvapalnenie zemného plynu, niektoré majú 9, niektorí majú žiadny, niektorí vedia pokryť LNG veľkú časť svojej spotreby. Mali by sme ale nájsť rovnováhu a tak, aby to uspokojilo všetkých aktérov. A takisto je to dôležité z pohľadu tých cieľov. Mali by sme mať na pamäti tri ciele energetickej únie. Zabezpečenie bezpečnosti dodávok, podpora udržateľnosti a podpora konkurencieschopnosti cenami, ktoré sú dostupné, dostupnými cenami. Všetky tri veci treba zohľadniť, tak aby tá správa bola zmysluplná. Tretia zásada, ktorú som si osvojil, bola tá, aby správa zastupovala celé široké spektrum, ktoré je v parlamente, aby každá skupina bola zastúpená v tých pozmeňujúcich návrhoch a chcel som aj pokryť veľkú väčšinu tých pozmeňujúcich návrhov. V konečnom dôsledku som do kompromisov prepísal asi tretinu pozmeňujúcich návrhov. Je dôležité, aby táto správa našla čo najširšiu podporu parlamentu. Myslím si, že tieto tri ciele sú vzájomne previazané správa môže byť široko podporená len ak bude dobre vyvážená, ak bude zacielená, je v našom najlepšom záujme zabezpečiť širokú podporu, pretože hlas parlamentu je najsilnejší, keď je zjednotený. Naše zainteresované strany, občania, odvetvie, tie nás budú brať vážne len keď dáme bokom hašterenie a keď budeme hovoriť jedným hlasom, ak to pôjde. Takže ďakujem pekne ešte raz za váš príspevok ďakujem osobitne tieňovým spravodajcom a teším sa na spoločnú prácu. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán kolega. Ďakujem za tieto pripomienky k správe. A teraz prejdeme na tieňových spravodajcov. SAD zastupuje e, kolega Flavio Zanonato. Ďakujem, pán predseda. E, chcel by som sa poďakovať e, spravodajcovi Andrášovi Ďurkovi za to, že sa pustil do tejto témy a za dobré návrhy kompromisu. Ja som si tiež istý, že tento duch e, spolupráce bude viesť k vytvoreniu textu, ktorý nájde veľkú väčšinu. Pokiaľ ide o tie pozmeňujúce návrhy, e, tak mnohé z nich sa dajú nejak odvodiť od tej istej, od toho istého rácia, od toho istého uvažovania a treba zabezpečiť nejakú syntézu týchto názorov. E, prvá vec, kde vznikalo, kde by bolo vhodné nastaviť nejaký všeobecný, všeobecný konsenzus, je otázka zabezpečenia tohoto toho zásobovania a takisto treba sa z dlhodobého hľadiska snažiť o zníženie podielu e, tuhých palív a takisto je treba zabezpečiť e, súlad s dosahovaním cieľov do roka 2050. Druhá vec, ktorá sa nejakým spôsobom týka tejto správy, sa týka práve rozvoja patričných štruktúr a infraštruktúr. Je jasné, že sú nedostatočne využívané súčasné možnosti a takéto zariadenia a treba prejsť od národnej logiky smerom k regionálnej e, logike a to by mohlo napomáhať e, do uzavretiu toho vnútorného trhu. To sa hlavne týka koridorov smerom zo západu na východ a zo z juhu na sever, tak aby sme zabezpečili, že dokážeme zásobovať takýmito prepojeniami aj krajiny, ktoré sú vystavené viac riziku. Pokiaľ ide o e, takéto energie ako alternatívu k spalovaným energiám, je nevyhnutné, aby sme dokázali e, zabezpečiť, že nebude znečisťovať, teda aby bol výhodnejší v porovnaní s tými, ktoré z, e, toto je vec, ktorá je v úvozovkách, eh, lebo to nie je eh, vec, ktorá sa, ktorej sa týka eh, táto správa. Ide o metán, ktorý tiež prispieva k znečisteniu, teda k, samozrejme treba zohľadniť aj to a treba robiť veci aj na poli výskumu, pretože nie je možné, aby sme uvoľňovali do ovzdušia metán ale som povedal, že to nie je téma, ktorá nás primárne zaujíma. Pokiaľ ide o tie body, ktoré som uvedol, tak e, spravodajca bol otvorený e, takému dialogu a takýto, takáto atmosféra dobrej spolupráce určite povedie k tomu, že to podporíme veľkou väčšinou v parlamente. Ďakujem pekne, pán kolega. ECR zastupuje kolega Evžen Tošenovský. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda prvom rade by som chcel poďakovať a veľmi oceniť už prvý návrh od pána kolegu Dirka, pretože ho považujem za veľmi dobrý. Naozaj skvelé východisko pre túto diskusiu. Nadvezujem aj na to, čo hovoril na začiatku, že bolo snahou, aby sa táto správa týkala skutočne LNG, aby určovala priority a body dôležité pre LNG a aby nezastupovala obsahovú energetickú úniu, aby nezabiehala do iných sfér, do iných materiálov, do iných správ, ktoré sa zaoberajú niečím iným. Preto sa budeme snažiť podporovať to, aby sme nenahrádzali aktivity týkajúce sa napríklad energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov, pretože toho sa dotýkajú iné materiály, tu nadvezujem na slova pána kolegu Ďurka, ktorá, ktoré považujem za veľmi dôležité, aby sme z toho nespravili vianočný stromček, ako sa nám niekedy stáva pri správach, že začneme potom nabalovať postupne ďalšiu problematiku. Čo považujem v tomto materiáli za dôležité, je určite dostupnosť LNG naprieč Európou, aby to nebolo viazané len na niekoľko desiatok terminálov, ktoré budú dostupné pretože si musíme uvedomiť, že LNG má splňať na jednej strane to, čo je obsiahnuté v energetickej únii, a síce zvyšovať energetickú bezpečnosť a rozptýl tých dodávok, obmedzuje monopolné postavenie dodávok plynu a to Európa veľmi potrebuje. Potrebujeme zabezpečiť bezpečnosť, stabilitu celého systému a z tohto dôvodu potrebujeme niekoľko vstupov, ktoré prichádzajú z LNG a ktoré nám poskytujú takúto flexibilitu a nezávislosť na jednom dodavateľskom mieste. Preto si veľmi cením a ďakujem aj za diskusiu v rámci tieňových spravodajcov. So, spolu so spravodajcom e, tá spolupráca je skutočne veľmi dobrá. E, oceňujem tento prístup pána Ďurka celej správe a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem ešte raz. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. A ďalej menej Alde. Karolina Ponsajt. Karolina Ponsajt. Tri mesiace asi plnohodnotnou na plánu členkov nášho výboru. Takže v prvom rade chcem tiež poďakovať pánovi Ďorkovi za veľmi konštruktívny prístup, že sa snažil všetky názory zapracovať do materiálu. A som si vedomá toho, že je to náročná vec a preto ešte raz ďakujem. V prvom rade by som povedala, že sa mi zdá nesmierne dôležité, že tu bude väčšinová zhoda. A treba poukázať na to, aby komisia nezopakovala chyby, ktoré sa tu v minulosti vyskytli, Napríklad sa investovali verejné peniaze do infraštruktúry, ktorá potom neslúžila na nič. Proste, aby sa dali prostriedky tak, že to bude rentabilné. E, tie projekcie, ktoré sa týkali e, spotreby, aby boli presnejšie. Takže hovorím, bolo by dobre, keby aj e, väčšina politických skupín sa dokázala zhodnúť na prioritách. Podobne ako povedal aj pán Sanonetti, obnoviteľné energie. Dôležité, aby došlo k postupnému znižovaniu spotreby plynu a aby sa väčší dvora skládol na obnoviteľné energie. Takže by bolo dobré e, zakomponovať aj také otázky, ktoré sa budú týkať boja proti klimatickým zmenám. Naša politická skupina aj naďalej bude pracovať na tom, aby sa znižovali emisie metá, z metánu. A zdá sa mi, že Európa sa nemôže zbaviť zodpovednosti, ktorú má v tejto téme, pretože e, sme veľkí spotrebitelia a aj dovozcovia plynu. A vieme, že E, metán, teda emisie metánu sú 80 e, e, nebezpečnejšie než emisie CO2. A vieme, že je tu aspekt globálneho oteplovania a to treba riešiť. Ak teda niečo vyžadujeme, je to udržateľnosť lesov napríklad. Musíme teda garantovať, aby technológie zabezpečovali aj udržateľnosť eh, z tohoto hľadiska v súvislosti s ťažbou plynu. Čiže aby sa tie technológie maximálne hm, kontrolovali a správne riadili a dôležité je, eh, že členské štáty pri dovoze by mali eh, mať patričné požiadavky. Ďakujem. Za zelených prehovorí kolega Jakob Dalunde, ktorý e, nahradil pána Eriksona pred niekoľkými týždňami, tiež zo Švedska, predpokladám. Takže kolega je ďalším členom vlády e, z výboru ITRE. Teda neviem, tomu ľudia od nás odchádzajú a stávajú sa členmi európskych vlád, teda vlád európskych krajín. Takže prekladám, že aj vy máte skúsenosti s vládou. E, ďakujem. Slovo má pán Dalunde. Ďakujem za slovo, pán predseda, a ďakujem aj pánovi spravdajcovi, ktorý naozaj pokročil s touto správou. Z nášho hľadiska určite ešte si myslím, že je tu dosť dlhá cesta pred nami. Takže táto stratégia by nemala byť niekde vo váku, ale mala by byť upevnená, ukotvená na nejakom, alebo v nejakom kontexte. Preto si myslím, že táto stratégia e, sa musí e, zamerať na energetickú efektívnosť, znižovanie spotreby a ďalšie aspekty. Takže ako stanoviť priority policy, tejto politiky aj cestou e, investícií do infraštruktúry, Súčasný plán rozvoja infraštruktúrnych projektov vychádza aj z určitých očakávaní a spotreba plynu ale začala klesať v Európe. E, súčasná kapacita e, znamená, že e, musíme dovážať v Európe asi 50 a preto ale <clears throat> aj vďaka dobrým spôsobom uplatňovania moderných technológií ten trend eh, tu existuje, že ten trend je taký, že sa postupne znižuje dopyt po plyne. Po tretie, potrebujeme zlepšenú analýzu dopytu a treba v tomto zmysle sa opierať o niektoré štúdie, napríklad z Európskeho dvora auditorov, a aj komisia veľmi pozorne a starostlivo prehodnotila svoje kritéria v zameriava sa na skutočný dopad, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje, respektíve ciele v tomto smysle. Ďalej, uniky metánu. E, vieme, že fosilné paliva, e, teda aj plyn, uvoľňujú značné škodliviny. Napríklad metán, ako vieme, je veľmi škodlivý z hľadiska e, globálneho oteplovania a mala väčší a horší účinok než CO2. Takže preto nemôžeme hovoriť o plyne ako o nízkouhlíkovom zdroje, zdroji energie. Vieme, že tie e, materiály, ktoré prichádzajú z USA a z Austrálie, sa spoliehajú na fracking vo veľkej miere. A preto musíme ale dbať aj na sociálny, spoločenský dopad. V tomto zmysle treba ešte veľa urobiť, pokiaľ ide o celkový životný cyklus v súvislosti s emisiami. Ďakujem. Predseda, ďakujem. Želal si ešte prehovoriť niekto z predstaviteľov politických skupín, pani Demero za GUE. Nech sa páči. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem ospravedlniť pána Neoklisa, kto tu dnes nemôže byť s nami. Európa by nemala všetko nechávať na trh, na, teda nie stratégiu súvisiacu s plynom. Pretože trh nedokáže toto plánovať ani e, náležite, e, náležite riadiť. Videli sme, že tam, kde existujú nejaké konvenčné zdroje, napríklad Cyprus, e, tam proste je určitá situácia, ale u nás, napríklad v Španielsku, sa plyn stal veľmi dobrým materiálom pre špekulácie. A hovorí sa o tom, že proste, že je to výhodné z hľadiska výroby elektriny a tým pádom tie faktory e, v tejto sfére môžu rásť. Takže konkrétne u nás e, v oblasti Doňano, čo je národný park, tam e, to potom vidíme, ako sa do, aké sú dopady aj celkovo na, ekono, na ekológiu. Ďalej, fracking. Hovorí sa o tom, že aj u nás v Európe sa to bude podporovať. Zatiaľ sa teda hovorí o dovoze najmä z USA. Ale energia by mala byť suverénna a demokratická. V tomto zmysle teda eh, si myslím, že môžeme podporiť eh, danú správu a aj uvedenú stratégiu. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz v mene všetkých ostatných. Pani Pilar de Castillo Vera, nech sa páči. Ďakujem za slovo. To je to veľká česť. A budem hovoriť v materčine. Myslím, že v prvom, prvom rade môžem poďakovať kolegovi Andrášovi Ďurkovi za e, prácu, ktorú vykonal. A samozrejme ďakujem aj kolegom tieňovým spravodajcom, ale e, na začiatku svojho príspevku hovoril základných veciach v tom zmysle, že táto správa chce byť vyvážená, ale zároveň aj zameraná na niečo konkrétne. A to je dôležité pre všetky správy tohto typu. Ale ako už bolo povedané, toto sa, z tohto sa nemôže stať niečo ako vianočný stromček, kde sa navešajú ďalšie veci, ďalšie vízie a tak predstavy a tak ďalej a tak ďalej. Pretože nakoniec by sa stratil zmysel tejto správy ako sme už videli, e, podobné prípady v minulosti. Proste často e, dochádza k tomu, že občania z viacerých krajín, ktoré tu zastupujeme, že občania sa stiažujú. No. A dôležité je, že sa správa zameriava na LNG, a že sa tu hovorí aj o diverzifikácii dodávok udržateľným spôsobom a aby sme znížili závislosť, ktorá teraz existuje, pretože plyn sa spotrebúva. A vyzerá to, že v Európe ako by sme boli viac menej zameraní na tzv. monozávislosť. A preto je veľmi dôležitá diverzifikácia zásobovania plynom na prospech občanov EÚ chcem sa zamerať na dva aspekty. Poprvé, súvisí to e, aj s ďalšími e, vecami a predpokladám nakoniec, že aj viacero pozmeňujúcich návrhov na to poukazuje. A cieľom je zdôrazniť vzájomné prepojenie medzi členskými štátmi, pretože bez toho by nebolo možné, aby to nakoniec fungovalo a teda hlavne pokiaľ ide o tú diverzifikáciu zasobovania plynom, bez prepojenia by to nefungovalo. A treba určiť priority aj z hľadiska optimalizácie už existujúcej infraštruktúry. A ak sa má nejaká nová investícia poskytnúť, tak eh, treba sa nad tým zamyslieť, pretože eh, nakoniec eh, treba zvážiť aj existujúce zásobníky plynu Zdá sa, že ich máme až viac, než je momentálne potrebné. Preto treba riešiť tieto otázky prístupu k investíciám aj z hľadiska výhodnosti nákladov. Takže verím, že nakoniec sa v parlamente zhodneme na stanovisku aj z hľadiska cieľa, aj z hľadiska užšieho zamerania, aby sme dokázali povedzme sa oberať cieľom vyžadovania garancií, e, pokiaľ ide o zásoby alebo zásobovanie plynom. A myslím, že práve v tomto zmysle postoj parlamentu veľmi dôležitý. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážená kolegyňa. Teraz za Európsku komisiu, generálne rediestvo pre energetiku, pán Matiu Kraj. Asi som to nevyslovil najsprávnejšie, prepačte. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán Buzek, vážení poslanci, poslankyne. Ďakujem za dobrú spoluprácu na tomto spise. Platí to pre viacerých poslancov, poslankyne aj tieňových spravodajcov. Súhlasíme s hlavnými závermi rady. Zohľadníme to pri našej ďalšej práci, hlavne diverzifikácia. Ide o to zlepšiť bezpečnosť dodávok e, do Európy. Ide o to nájsť e, dobrú rovnováhu, zaručiť udržateľnosť GNL a celú plynovú agendu si treba e, pozrieť vo svetle E, klimatických e, cieľov. Máme tu cieľ prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a potom energetickú účinnosť. Dopyt po plyne klesne, ale my sme zistili, že bude možno klesať aj dovoz spolu s našou výrobou e, dovoz predsa len ostane stabilný a asi nebudeme eh, môcť zabrániť eh, potrebe dovážať stále dosť veľké množstvo plynu aj v budúcnosti. Tak či tak treba zaručiť, aby GNL eh, nebol prekážkou pre, pre zvyšok. Je to najmenej znečistujúce palivo, takže aj z hľadiska boja proti metónu je to dôležité. Potom úniky pre preprave. Ďalšia dôležitá otázka. Treba teda spolupracovať aj s ostatnými e, spoločnosťami a regulátormi vo svete. Potom to, čo sa povedalo o vnútornom trhu, tu sa musíme uistiť, že sa bude podporovať účinnosť a dostupnosť plynu Nechceme dodatočné investície, ktoré by prekročili to e, striktné minimum na lepšie prepojenie existujúcich infraštruktúr. Musíme na tom stavať aj e, vo svetle toho, že dlhodobo dopyt po plyne bude klesať aj kvôli zlepšenej energetickej účinnosti. Takže nedáva zmysel teraz e, E, veľa investovať do e, terminálu v každej jednej členskej krajine, čiže zamerať sa na to e, nutné minimum, zaručiť lepšiu prepojenosť a taktiež sklado skladovanie. Musíme spolupracovať s hlavnými medzinárodnými partnermi, aj čo sa týka agendy pre udržateľnosť. Už sa tu spomenuli USA, Austrália, ale sú aj dôležití partnery v Perskom zálive a v Afrike a tí budú naďalej vyvážať energiu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s vami na tomto spise. A dúfame, že sa posunieme vpred. Tie projekty na lepšie prepojenie trhu sa naozaj musia zrealizovať aj vďaka pomoci členských krajín. Ďakujem pekne. nie veľa investícií, pokiaľ som to správne pochopil všeobecne. Čo si myslí náš hlavný spravodajca? Ďakujem, pán predseda, stručne e, v závere tohto kola. Poďakujem sa kolegom za cenné vyjadrenia. Na základe toho, čo som počul dnes a na základe skúsenosti nášho úspešného prvého stretnutia tieňových spravodajcov vidím veľmi pozitívne možnosť kompromisu, dobrého kompromisu, ako som už povedal. Je dôležitá čo najširšia podpora pre túto správu, pretože ak budeme hovoriť jedným hlasom, tak som presvedčení o tom, môžeme ovplyvniť e, túto dôležitú oblasť energetickej politiky aj z hľadiska budúcnosti. Ďakujem pekne, pán poslanec, za vašu e, správu, prezentáciu. Všetkým sa chcem poďakovať za e, diskusiu, podnety, pripomienky aj Európskej komisii. Sa chcem poďakovať, že zajtra sa vidíme o 9. ráno. Koordinátori, zvyšok má šťastie a o 10. sa hlasuje koordinátori už o 9. Ďakujem pekne, pekný večer.